So, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení odborníci, vážení kolegovia, milí účastníci, je to pre mňa skutočným potešením, že vás môžem privítať na tomto verejnom vypočutí o vplyve endokrinných disruptorov na verejné zdravie a životné prostredie, ktorý organizuje náš výbor pre petície spolu s výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Začnem praktickými informáciami. Chcel by som vás informovať, že tlmočenie je dostupné vo všetkých eh, oficiálnych jazykoch výboru, okrem estončiny a slovinčiny. Čiže kolegovia z Estonska a zo Slovinska, eh, ospravedlňte nás, ale zdá sa, že je tu asi nejaký problém s kapacitou. Každý člen panelu dostane 10 minút na prezentáciu a po oboch paneloch bude potom čas na debatu s účastníkmi tohto stretnutia, s eh, europoslancami a dávam vám do povedomia, že eh, máme aj web streaming Budeme tu diskutovať o verejných obavách, ktoré sa týkajú bezpečnosti endokrinných disruptorov. Ehm, boli početné petície, ktoré sa týkajú tejto témy a ktoré naznačujú, že skutočne obavy sú veľmi veľké u občanov. Vypočutie bude rozdelené do dvoch panelov. V prvom paneli sa bude diskutovať o tom, či ten prístup EÚ k regulácii endokrinných disruptorov je náležitý a či treba niečo zmeniť v budúcnosti. A v druhom paneli sa bude hovoriť o stave vedeckých poznatkov, o vplyve endokrinných disruptorov na verejné zdravie, na ľudské zdravie a životné prostredie. Prajem vám plodnú debatu a teraz by som chcel už uviesť prvý panel, ktorému mám tú čest predsedať. Ako sme povedali, e, názov je to, či EÚ reguluje endokrinné disruptory e, správnym spôsobom. Máme tu pána Konora e, Klenegena, pani Alice Bernard, pani Nataša Čingoty, tiež vás vítam. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste s nami. A už by som chcel odovzdať slovo pánovi Klenaganovi, Nech sa páči. Okay. Um, thank you very much. Um, good morning, everybody. Ďakujem pekne. Dobré ráno všetkým. Ďakujem za pozvanie na dnešné vypočutie. Rád by som vám niečo povedal o práci agentúre ECHA a pokiaľ ide o endokrinné disruptory. Dobre, veľmi stručne, aby som vysvetlil, čo ECHA robí v oblasti chemických látok. ECHA implementuje nariadenie REACH, nariadenie CLP, eh, nariadenie o biocídoch a tiež eh, predchádzajúci informovaný súhlas a samozrejme tiež to implementuje v spolupráci s členskými štátmi, komisiou a všetkými zainteresovanými stranami. Pri implementácii týchto právnych aktov sme zozbierali mnoho informácií, ktoré e, sú jedinečné, ktoré sa týkajú chemických látok a ich vlastností. A tieto informácie nám pomáhajú zhodnotiť rizika týchto chemických látok a implementovať e, bezpečnostné e, opatrenia, či už sú to vlastne regulačné alebo je to na úrovni vlastne priemyselného sektoru v súvislosti vlastne tých priemysel, s, s priemyselnými e, e, rizikami. E, nebudem tu hovoriť o detailoch, základné informácie máte tu na slade. Pokiaľ ide o, o REACH, e, sú tu hlavné procesy, ktoré sa týkajú registrácie, Informácie sprostredkuje ECHA a e, ten samotný sektor zbiera informácie, zaručuje riadenie e, rizik, potom je tam hodnotenie e, a udeľovanie povolení, obmedzovanie a harmonizované CAL tiež e, sa aplikujú rôzne opatrenia, riadenia, e, rizika. Takže ako sú regulované tieto endokrinné disruptory? ECHA implementuje integrovanú regulačnú stratégiu na riadenie látok, ktoré sú registrované v EÚ. Ako už som predtým spomenul, Máme veľkú registračnú databázu, ktorú využívame vlastne aj na to preskúmanie alebo na taký screening e, týchto endokrinných disruptorov, aby sme mohli identifikovať e, tie prioritné látky, pri ktorých potrebujeme podniknúť e, kroky. Čiže to je ten proces screeningu, to znamená registračné údaje sú spoločne s ďalšími dostupnými informáciami. To umožňuje identifikáciu tých možných endokrinných eh, disruptorov. A samozrejme, my sa zameriavame na plne registrované eh, látky a štruktúrne eh, podobné látky. Snažíme sa tiež generovať ďalšie informácie, Máme hodnotiace procesy, ktoré nám pomáhajú zozbierať dodatočné látky, e, keď je to potrebné, keď vlastne možno nie sú dostatočné tie e, informácie v registri a máme akčný plán na hodnotenie možných e, týchto vlastností endokrinných disruptorov. Je tam 82 látok, tieto e, hodnotenia nie sú také úplne priamočiare. Máme expertnú skupinu, ktorá podporuje členské štáty a samozrejme, čím viac e, informácií sa generuje, tým viac to musia aj členské štáty brať do úvahy. Samozrejme, vedieme diskusie, v diskusiách využívame definíciu endokrinných disruptorov eh, prijatú VHO, to znamená, že sú to exogénne látky, ktoré menia funkcie endokrinného systému a spôsobujú nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie eh, v tom nedotknutom organizme alebo v jeho potomkovi alebo v následnej populácii alebo subpopulácii a samozrejme berieme tiež do úvahy prácu OECD, eh, pokiaľ ide o vývoj konceptuálneho rámca pri testovaní, a hodnotení endokrinných disruptorov a usmerňujúcich dokumentov. Takže častokrát e, samozrejme sú tu diskusie o tom, aké ďalšie informácie sú potrebné, aby sme vedeli e, určiť, či niečo je endokrinný disruptor alebo nie. Takže veľká časť diskusí sa zameriava na e, tento problém. A v súvislosti s REACH je to samozrejme e, riadenie, e, regulačné riadenie rizika. Cieľom je presadzovať nahradenie a zaručiť vysokú mieru ochranu, kým sa neprimú nejaké alternatívy. Sú tam 12, je tam 12 látok, ktoré, ich, e, ktoré sú na kandidátskom zozname kvôli ich vlastnostiam endokrinných disruptorov, najmä vtalaty a fenoly, vrátane BPA a e, tieto látky s e, vlastnosťami endokrinných disruptorov sú už predmetom e, požiadavky o autorizáciu a obmedzení. Údaje z REACH a identifikácia týchto vlastností sa potom využívajú ako základ pre ďalšie kroky, pokiaľ ide o prijatenie právnych aktov a kritéria endokrinných disruptorov pre biocídne produkty, ktoré sú teraz platné a ktoré momentálne podliehajú preskúmaniu e, pre e, prípravky na ochranu e, rastlín. A je to v podstate, tie kritéria sú rovnaké ako pri REACH a ECHA e, vypracováva spoločne s EFSA a spoločným výskumným centrom usmernenia pre e, tie nebezpečné látky alebo e, rizika na základe identifikácie endokrinných disruptorov Nedávno došlo k verejnej konzultácii. Výsledky by mali byť publikované v júni 2018. Na záver to zhrniem tak, že REACH poskytňuje informácie a nástroje na identifikáciu endokrínnych disruptorov. Samozrejme je tam priestor pre zlepšenie, pokiaľ ide o kvalitu, kvantitu dát a rýchlosť identifikačného procesu a e, hľadáme spôsob, ako to teda urýchliť, ako som povedal. Môže to byť dosť e, dlhé trvá to dlho, pretože pri hodnotení týchto vlastností e, musíme e, častokrát žiadať o dodatočné informácie, čiže to môže trvať nejaký čas. Potom sú tam povinnosti toho sektora zaručiť bezpečné používanie podporu, náhrady a možnosti e, týchto orgánov zaviesť riadenie, regulačné riadenie rizika. A dôležité je to, že sme identifikovali a zaviedli prísnejšie kontroly, pokiaľ ide o Eh, endokrinné disruptory. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Konegen. Môžete si pripraviť eh, otázky a poznámky, ktoré možno potom položiť na konci panelu. A teraz chcem poprosiť pani Alice Bernard. Nech sa páči. Ďakujem. Eh, from a, from a um, and... Takže vypočuli sme si teraz e, od regulátora ECHA. Ja budem hovoriť o právnom hľadisku. E, rada by som vám e, prezentovala, ako európske právo reguluje REACH, čiže sa budem sa držať, snažiť držať tých desiatich minút. Samozrejme, to bude iba taký prehľad, nemôže to byť úplne vyčerpávajúca prezentácia za taký krátky čas. Zo pár slov o Client Earth, to je organizácia, pre ktorú pracujem. Ako viete, životné prostredie si nemôže nájať právnika, ako napríklad priemysel, tak e, sme sa rozhodli e, vlastne dobrovoľne založiť takúto organizáciu. V prvom rade, prečo EÚ má povinnosť regulovať e, endokrínne disruptory, sú problémom pre zdravie a životné prostredie. Len aby som povedala, čo to vlastne je, ešte sa o tom nehovorilo vlastne. Tieto chemické látky majú možnosť minimalizovať a blokovať náš hormonálny systém alebo hormonálny systém zvierat a môžu spôsobiť mnohé problémy. V zmluve je princíp prevencie a na základe toho EÚ musí e, regulovať, ale aj v 7. akčnom, e, environmentálnom 7. E, akčnom programe. Je to rozhodnutie záväzné, prijaté všetkými troma inštitúciami. Je tam jasné vyhlásenie ohľadom endokrinných disruptorov, ako musí EÚ minimalizovať ich nepriaznivý vplyv. A v roku 2016 rada pripomenula EÚ tento záväzok A ako to teda funguje, táto legislatíva? Sú tu e, dva kroky. Po prvé, teda identifikácia tohto problému, teda, čiže ktoré sú tie vlastné nebezpečné vlastnosti chemických látok. E, e, to sú vlastnosti, ktoré sa nemenia v závislosti od použitia a potom druhý krok, riadenie problému a to je rozhodnutie, ktoré ráda, komisia a parlament musia prijať vlastne, čo podniknúť v mene občanov a životného prostredia, ako to funguje v praxi. Chceli sme najprv dať príklad karcinogénov, ako vo všeobecnosti sú regulované v EÚ. E, hore na slajde vidíte tie identifikačné kroky Vidíte, že je to v rámci jedného právneho aktu nariadenie o klasifikácii, označovaní a e, obaloch. E, vedecká komunita e, určila, že napríklad istý, tá chemická látka musí byť klasifikovaná ako karcinogén a automaticky to potom vlastne e, je regulované v rôznych právnych aktoch. Ak začneme napríklad od práva, tam sú hračky, tam je automatický zákaz, pretože samozrejme určite nechceme pod, E, dať to riziko, že vystavíme deti karcinogénom, napríklad kozmetika, tam je tiež zákaz, alebo e, zdravotnícke zariadenia, alebo pomôcky, tam je to obmedzené. Čiže je to len ako taká ukážka, príklad, že samozrejme nie je to určite dokonale, ale vyzerá to teda dosť také komplexné, obsiahle. Nož, a ako to funguje, alebo ako to je pri endokrinných disruptoroch? Ako vidíte, v jednotlivé fázy identifikácie nemáme tam e, to nariadenie o klasifikácii, označovaní a e, obaloch. Ako už povedal pán Klenegen, máme ríč, ktorý by malo umožňovať identifikáciu endokrinných disruptorov ako látky, e, ktoré môžu potenciálne vzbudzovať rizika a obavy Eh, tzv. kandidátsky zoznam a možno ste počuli o tej ságe kritérií, teraz kritéria už boli prijaté, boli uvedené do praxe tento rok, vypracoval sa usmerňujúci dokument, máme taký paralelný systém na identifikáciu problémov. Eh, v podstate, je, ale je tam riziko nekonzistentnosti a nesúladov vo fáze riadenia problému, tam v dolnej časti slajdu vidíte e, tam ten problém vpravo, že napríklad pre kozmetiku alebo hračky, e, Sice je tam niečo pri karcinogénoch, ako sme povedali, ale pokiaľ ide o endokrinné disruptory, tam nie je nič. A e, samozrejme je ešte veľa ďalších vecí, ktoré by som mohla hovoriť, nezme, ale potom by som sa nezmestila do 10 minút. No, podľa REACH identifikácia endokrinného disruptora je vlastne e, tá identifikácia e, ako látky, ktorá vzbudzuje obavy alebo problémy, tak samozrejme to trvá nejaký čas, ale nevedie to automaticky k nejakému zákazu, ako napríklad pri fenoloch. E, tam sú dve e, látky v tej rodine, dá sa povedať, ktoré boli zakázané, ale zákaz začne fungovať až v roku 2021, hoci boli identifikované e, ako endokrinné disruptory už v roku 2012 a 2013 a boli e, dané vlastne na taký zoznam autorizácie, autorizácií. Čiže skutočne je tam ten problém, že ten proces, samotný proces trvá veľmi dlho. E, vyzerá to tak, že ten prístroj reaguje veľmi citlivo. Dobre, na záver môžeme povedať, že vlastne toto sú tie e, regulačné potreby. Je tu potreba harmonizovaného horizontálneho prístupu e, k identifikácie týchto e, látok a pokiaľ ide o riadenie problémov, potrebujeme odstrániť nedostatky a urýchliť e, identifikáciu a autorizáciu, čo by mohlo byť prijaté v rámci REACH. A toto je v súvislosti respektíve v súlade s 7. Eh, environmentálnym akčným programom. Eh, tu citujem z tohto dokumentu, do konca roku 2018 EÚ eh, e by mala mať stratégiu netoxického prostredia, aby sa zaručila minimalizácia expozície endokrinným disruptorom. Do roku 2020 harmonizované kritéria založené na rizikách na identifikáciu týchto disruptorov a všetky látky s takýmito vlastnosťami by mali byť na kandidátskom zozname. Ríč, ako bolo povedané, je tam teraz ich 12, ale je to 12 asi zhruba zo 120 látok. A človek by chcel veriť, že samozrejme toto sú jediné tie endokrinné disruptory, ale teda Eh, neviem. Eh, samozrejme, určite si to bude vyžadovať prostriedky a zdroje, hlavne zo strany komisie, ale eh, komisia sa snaží teda tomuto venovať, snaží sa odstraniť tú byrokraciu, určite by bolo dobré, aby sa vlastne e, tá práca, to úsilie v tejto téme urýchlilo. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ako už sme povedali, otázky a poznámky si nechajte potom nakoniec z panela. A teraz odozdám slovo pani Čingoty. Nech sa páči. Thank you very much. Uh, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto vypočutia. Volám sa Nataša Čingoty ja som z organizácie Health a Environment Alliance. Ak nás nepoznáte, tak my sme celoeurópska sieť, ktorá sa venuje environmentálnemu zdraviu. Naši, máme členov, máme tam pestrú paletu členov od zdravotníkov, od výskumníkov a takisto od ľudí z environmentálnych z environmentálnej sféry a my sa venujeme tejto otázke, pretože to je priorita pre našu prácu. Je tu veľa, čo by sa dalo povedať ohľadne endokrinných disruptorov. My sledujeme túto diskusiu už veľmi dlho a myslím si, že teda by som sa mala sústrediť hlavne na to, ako súčasný prístup v rámci Európskej únie vlastne sa míňa, míňa tým príležitostiam, ktoré tu máme, tým, že sa neregulujú správnym spôsobom endokrinné eh, disruptory a to poukazuje aj na to, že potrebujeme novú koherentnú európsku stratégiu o endokrinných disruptoroch a ja si myslím, že toto jasne poukazuje na to, čo spomenula aj moja kolegyňa práve. Takže ak by sme sa pozerali na detaily, takisto mám trochu problémy, pokiaľ ide o túto prezentáciu. Nebudem teraz hovoriť o vedeckých otázkach, pretože tu bude ešte vedecký panel hneď po mne Takže keď hovoríme z toho nášho uhla pohľadu, ja si myslím, že treba sa sústrediť predovšetkým na to, že endokrínne receptory sú všade. My všetci sme vlastne vystavení tomuto na dennej, každý deň. A čo vlastne tu vidíme, je, že vedecké štúdie a vedecké zistenia vlastne prepájajú naše prepojenie týmto chemikáliami a dávajú to do súvisu s viacerými problémami, ktoré súvisia ako rakovina, rakovina prsníkov, prostaty, ale aj chronické ochorenia, ktoré môžu jednoducho e, ľudí postihnúť na celý ich život. To znamená, sú to behavirálne problémy, obezita alebo reprodukčné problémy. Takže tieto zistenia a tieto hodnotenia vlastne sú tým, čo vedeckú obec primelo k tomu, aby sa vyjadrila v tejto diskusii. Uviedla som tu viaceré príklady. Máme tu vyjadrenia napríklad zo spoločnosti pre endokrinné problémy, takisto zo strany medzinárodných organizácií, zo strany Európskej ligy pre rakovinu, takisto ginekológovia, Takže keď sa pozrieme na tie hrozby a tie ich vyjadrenia, ktoré tieto asociácie poukázali, ako to oni vnímajú, takže vidia, že regulácia týchto endokrinných disruptorov by vlastne mohla zminimalizovať naše vystavenie týmto látkam a to by bola veľká prevencia v oblasti ochorenie, To je veľký potenciál pre Európu, preto apelujú na Európsku úniu, aby urobila kroky. Avšak súvisí to s viacerými otázkami. Ak chcete regulovať tieto disruptory správnym spôsobom, aj tu prevencia ochorenia navyšuje a zlepšuje sa po zdravie populácie, tak vlastne uh, musíte uh, znížiť. Aj, tým pádom sa vlastne znížia aj náklady, ktoré sú v zdravotníckých systémoch na liečbu. Takže toto je zhruba taký prehľad uh, tých najlepších hospodárskych odhadov, ktoré máme ohľadne toho hospodárskeho zaťaženia, ktoré predstavujú choroby, ktoré sú priamo spojené s endokrinnými disruptormi. Vedci zistili, že na európskej úrovni tieto choroby, ktoré sú spojené s disruptormi, to stojí zhruba 136 miliónov, 163 e, miliárd Takže vidíte, že to je obrovské, obrovské číslo a vychádza to vlastne z hodnotenia chemických látok, chemických látok, o ktorých máme skutočne veľmi veľa údajov, pokiaľ ide o vystavenie týmto látkam. Takže to sa týka bisfenolu a takisto nejakých adiktívov a pesticídov. Ale čo je zaujímavý aspekt a dôvod, prečo to vlastne aj spomínam, je to, že v podstate toto je iba ten vrchol toho ľadovca a vlastne to hospodárske zaťaženie toho, že sa to nesprávne nereguluje, tak myslím si, že to by, ten potenciál je tu ešte väčší. Takže tá skutočnosť, že sú tu takéto problémy, ktoré súvisia s týmito číslami, ja si myslím, že to by nás malo všetkých prebudiť, pokiaľ ide o európskych politikov a tých, ktorí rozhodujú, ale my si myslíme, že to, čo sa deje s disruptormi doposiaľ, tak to nebolo adekvátne a nebolo to dostačujúce. Takže hovorili sme trochu o kritériách pesticídov a biocídov a teraz ponechám bokom to omeškanie, ktoré tu nastalo, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto kritérií, po tom, čo sme tu mali tú lehotu pred desiatimi rokmi. Takisto nebudem hovoriť, že Švedsko takisto Európsku komisiu dalo na súd, aby vôbec začala konať. Ja si myslím, že o čo tu ide, ide tu o to, že tie kritéria, ktoré podľa nášho uhla pohľadu jednoducho zo zdravotníckého uhla pohľadu nedávajú správne informácie. To bremeno poskytnúť eh, informácie o látkach je veľmi vysoké a toto sú informácie, ktoré vlastne viaceré endokrinologické organizácie vo svete zdieľajú. Takisto tu nebudem hovoriť o tom, že sú tu konkrétne otázky ohľadne toho, ako tie dokumenty, ktoré vlastne majú viesť k implementácii týchto dokumentov, ako to bude fungovať a keď majú ľudia záujem tu o to, tak samozrejme mám aj k tomuto informácie. Takisto nebudem teraz hovoriť moc, pokiaľ ide o REACH, pretože sme už o tom hovorili. Jediná vec, ktorú by som chcela povedať z nahľa pohľadu je, že skutočnosť, že bisphenol A, ktorý je pravdepodobne najviac dokumentovaný a možno najviac známy endokrín disruptor dnešné, do dnešného dňa, máme tu viaceré relevantné štúdie, ktoré tu máme už od 40. rokov, bolo to vlastne v roku 2017 identifikované teda ako endokrínny disruptor a to poukazuje na to, ako vlastne tá politická základňa zaostáva v Európe za vedeckou eh, prácou a výskumníckou prácou, ktorú výskumníci robia. Takisto na záver by som už sa pozrela iba na toho slona, ktorý je v miestnosti. To sú jednoducho oblasti, legislatívne návrhy, ktoré ja nazývam oblastiami, ktoré skutočne sú tým priestorom, kde ľudia sú vystavení eh, eh, tým endokrinným disruptorom. Niektorí na to už poukázali, napríklad kozmetika, hračky, ale takisto aj potraviny. A to sú všetko miesta, kde by sme mohli urobiť viac. Takže na záver, ja sa teším eh, na to, že vám môžem ponúknuť nejaké odporúčania, pokiaľ ide o konkrétne kroky. Eh, hovorila som už trochu o pesticídoch a o biocídoch a o identifikačných kritériách. Ja si myslím, že ešte stále tu je príležitosť na to, aby sme finalizovali tie dokumenty do júna správnejším spôsobom z pohľadu zdravotníctva. Ja si myslím, že tie hlavné veci, ktoré treba spomenúť, je to, aby sme mali koherentnú európsku stratégiu ohľadne týchto disruptorov, na ktorú čakáme už veľmi dlho, už od roku 2013 na ňu čakáme. Vieme, že posledný pokus skončil vlastne v šuflíkoch generálneho tajomníka, to jednoducho nestačí. Takže ak toto skutočne e, nevie komisia, ako to má riešiť, tak my by sme odporúčili, aby sa obrátili na členské štáty, ktoré sa teda snažia aspoň niečo urobiť. Pozrieme sa na Dánsko, ktoré má stratégiu ako prvá krajina, takisto Francúzsko, ktoré momentálne pracuje na vývine sekundárnej národnej legislatívy a možno aj Belgicko, kde Senát zajtra do poludnia bude hlasovať o veľmi ambicioznom akčnom pláne, ktorý vychádza zo 72 opatrení. Takže ja si myslím, že z mojej strany by to bolo všetko a potom môžeme ešte o tom hovoriť ďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj ja vám. A teraz by som rád dal slovo predstaviteľom Európskej komisie. Najprv by som teda požiadal pána Petra Koritára z DG Envy. Pán Koritár, dobré ráno prajem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a my máme prezentáciu, ktorú sme si pripravili, takú kratučku. Dobré ráno. Ďakujeme pekne za to, že ste nám dali slovo, slovo aby sme prezentovali aj náš uhol pohľadu. Takže my by sme začali takým spôsobom, že by sme vás informovali o tom, kde vlastne politika e, európska ohľadne endokrinných disruptírov pochádza, kde sú vlastne pôvody. Celé to vlastne začalo zhruba v roku 1996, kde sa zverejnila kniha pani Colborn, kde zdôraznila viaceré problémy, ktoré súvisia s endokrinnými disruptormi, aký to má dopad na environmentálne prostredie a na zdravie ľudí. To si vtedy vyžiadalo veľkú pozornosť zo strany verejnosti a spustilo to napríklad, spustilo to napríklad vyvodenie určitých záverov zo strany Európskeho parlamentu v roku 1998 kde vlastne Európsky parlament apelom na kom, Európsku komisiu, aby riešila problém endokrinných eh, disruptorov, aby sa urobili preventívne opatrenia, aby sme vedeli, ako máme pokračovať. Komisia pokračovala tým, že prijala komunika- komunitnú stratégiu v roku 1999, ktorá vlastne doposiaľ uh, určuje prácu komisie v oblasti endokrinných disruptorov. Ďalšia priesvitka, poprosím. Kde teda naša politika v tejto oblasti sa uberá? Uh, nie je to celkom popísané v tej stratégii. Ja si myslím, že to je lepšie popísané v tom 7. environmentálnom programe, čo je vlastne rozhodnutie zo strany Rady a parlamentu. A tu vlastne vidíme, že naše politiky na to, aby sme minimalizovali vystavenie endokrinným disruptorom, e, tam sú identifikované niektoré konkrétne kroky e, v období od roku 2013 až 2020, aby sme identifikovali tieto disruptory a ďalej posilnili opatrenia Takže kde sa momentálne nachádzame, pokiaľ ide o reguláciu endokrinných re- disruptorov? My ich regulujeme e, v rámci jednotlivých predpisov, ktoré sa napríklad týkajú chemických látok. Endokrinné disruptory to znamená nie sú nepokryté v legislatíve, ktorá síce nemá špecifické časti, ktoré by sa týkali endokrinných disruptorov, Máme, týka sa to kozmetiky a ostatných. Niektoré časti tejto legislatívy majú konkrétne právne ustanovenia, ktoré sa týkajú endokrinných disruptorov. Začalo to v roku 2000, keď to bolo v rámci smernice o vode. A, a, takisto tu máme aj e, časť, ktorá sa týka teda škodlivých, e, nebezpečných látok a uvidíme, ako teda budeme postupovať v ďalšom období. Takisto tu máme REACH, tam sú spomenuté endokrinné disruptory, to je predmetom autorizačných opatrení. Takýto ešte tu máme dve ďalšie, napríklad e, nariadenie o ochrane výrobkov a biocídnych produktov, kde sú vlastne tieto endokrinné disruptory spomenuté a je spomenuté, že nemôžu sa autorizovať ako, ako látky, potrebujú jednoducho špeciálnu e, autorizáciu a podlieha to výnimkám. A potom tu ešte máme poslednú vec, to bolo v roku 2017, bolo to prijaté to je teda nariadenie o medických zariadeniach. Chcel, chcel by som povedať, že tu máme ďalší návrh na stole. Je to vlastne návrh o smernice o pitnej vode, kde máme návrhy, aby sa zmenila príloha tejto smernice, kde by sme dodali tri konkrétne chemické látky, pretože majú určité vlastnosti, ktoré vykazujú endokrínne disruptory. Takže na záver, a aktualizujem informácie ohľadne toho, čo robíme na komisii, na to, aby sme finalizovali prácu v oblasti endokrinných kritérií. Týka sa to smerníc o, o biocídoch a pesticídoch. Pokiaľ ide biocídy, tam to už platí od 7. júna. Pokiaľ ide o pesticídy, tam ešte stále sa nachádzame v kontrolnom období a dúfam teda, že to bude prijaté po 9. apríli roku 2018. Ďalšia priesvitka tie kritéria vychádzajú vlastne z definície VHO, pokiaľ ide endokrinné disruptory, a teda na to, aby sme splnili tieto kritéria, musí byť preukázané, že táto látka e, ľudskému organizmu môže, za, môže zapričiniť reakcie, ktoré sú vlastne reakciami e, na endokrinné disruptory. A je tam, musí byť preukázané aj priamy súvis s hormonálnym systémom tela. Vychádzame z tých informácií, ktoré máme, musíme ich preskúmať a budeme teda vychádzať na základe dôkazných informácií. Nedá sa povedať, že sa dá urobiť iba jeden test a na základe tohoto sa určí, či ide o endokrinný disruptor alebo neskutočne treba mať dôkazný materiál preskúmaný. Ďalšia presvitka. Paralelne v rámci rozvoja týchto kritérií alebo s príjmaním na úrovni komisie, takisto komisia spustila rozvoj usmerňovacieho dokumentu, pokiaľ ide o implementáciu kritérií o endokrinných disruptoroch. My sme požiadali agentúry ECHA, EFSA, aby rozvinuli takéto usmernenia Mali sme tu teda viaceré verejné konzultácie ohľadne toho prvého dokumentu, návrhu. Zorganizovali sme workshop s členskými štátmi, kde sme sústredili na realizovateľnosť týchto usmerení, pokiaľ identifikáciu endokrinných disruptorov. A teda dúfame, že budeme mať finálny dokument, ktorý by sa mohol schváliť zhruba v polovici tohto roku. Ďalšia priesvitka. A ohľadne teda pripravy tých kritérií sa takisto sústredíme aj na rozvoj testových usmernení, na to, aby sme mali k dispozícii testy. Toto je hlavný dôvod na to, aby sme, teda, tieto kľúčové by sme mohli identifikovať tieto disruptory. Začali sme vlastne už zhruba 99. roku sa venovať tomuto v rámci OECD a v súčasnosti máme zhruba takýchto 13 usmernení testovania na to, aby sme špecificky mohli označiť endokrinné disruptory a z toho vlastne vychádzajú potom aj regulačné opatrenia na základe výsledkov týchto testov. A pokiaľ a na dôvažok teda tu máme ešte tento dokument, ktorý sa týka interpretácie výsledkov takýchto testov. Ďalšia priesvitka, teda napriek tomuto, predsa len sú tu ešte určité nedostatky. A, mm, bolo na to poukázané vo viacerých správach, či už teda išlo o správu VHO z roku 2013, alebo či je to stanovisko FC z roku 2013 takisto. To znamená, máme aj vlastné štúdie, z ktorých máme informácie. Preto sme teda začali práce na to, aby sme sa pohli dopredu v rámci našej práce ohľadne rozvíjania týchto usmernení pre testy. Požiadam ďalšiu priesvitku. A my sme požiadali takisto aj viaceré štúdie, aby nám pomohli. Revidovali sme napríklad, revidovali sme napríklad situáciu ohľadne identifikácie e, poruch na štítnej žlaze. Takisto sme sa tam sústredili na možné riešenia, takisto sme evaluovali vlastne dopad niektorých, niektorých chemikálií na organizmus a v súčasnosti teda sa pozeráme na niektoré temporálne aspekty endokrinných disruptorov a čo, čo skoro pripravíme ďalšiu správu ohľadne validácie, kde Eh, budeme vychádzať z informácie z workshopov s expertami a budeme sa snažiť sústrediť na to, aby sme jednoducho pokryli tieto nedostatky, ktoré máme a sústrediť sa na tie najurgentnejšie eh, riešenia, kde by mali tie zdroje sa najviac sústrediť, aby sme urobili ďalšie kroky v najbližšom období. Ďalšia priesvitka, teda eh, k tejto analytickej práci by sme chceli ešte doplniť ďalšie kroky, to znamená, pozeráme sa na e, konkrétne metódy, pokiaľ ide o riešenie toho problému so štítnou žľazou. Máme tu viaceré výskumné centra, ktoré vlastne s nami spolupracujú a snažíme sa riešiť, ako by sme mohli pozmeniť takéto in vivo testy na to, aby sme lepšie pokryli tie body, ktoré sa týkajú práve tej e, štítno-žľaznej disrupcie. A spustili sme vlastne aj e, kolo kde sme vyhlásili vlastne e, súťaž na projekty na to, aby sme rozvinuli lepšie testovanie endokrinných disruptorov. Lehota je 18. apríla na túto súťaž a dúfame, že v najbližších ďalších troch rokoch zaznamenáme signifikantný pokrok, pokiaľ ide o testovanie. Takže to je všetko z mojej strany. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám, pán Koritár. Ja tu mám informáciu, ohľadne toho, že tu máme aj predstaviteľov z DG Sante, Klaus Berend, Karin Neustedt a Jonathan Brinks. Chcel by som sa spýtať, či by ste e, sa radi vyjadrili v mene DG Santo. Chcete sa teraz vyjadriť? Um, uh, no, no- Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nie, momentálne nemusíme nič doplniť, pretože pán Koritár vlastne pokryl všetky tie body, ktoré sa týkajú pesticidov a biocidov a nariadení, ktoré s tohto, týmto súvisia. My sme v súčinnosti so, s komisiou v spolupráci, takže naša práca je koordinovaná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takisto tu mám informáciu o tom, že tu máme prezentáciu DG Grow Georg Streck a Jürgen Vögels. A chcel by som sa spýtať, či náhodou by ste e, potrebovali čas na to, aby ste tú prezentáciu uviedli teraz, alebo chceli sa aspoň vyjadriť, neviem. Dobré ráno, ja som Georg Strecker z DigiGrow. Môj kolega Jürgen Feugels tu bohužiaľ nie je, nemal možnosť zúčastniť sa, takže ja tu vlastne zastupujem DigiGrow a ja nemám žiadne poznámky momentálne, ktoré by boli e, e, na úrovni nejakej prezentácie. Skutočne tá prezentácia pána Koritára pokryla všetky tie oblasti, ktorými sme sa boli chceli vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Ak tu potom budú otázky, tak e, vás prizvem na to, aby ste na ne reagovali, ak teda budú takéto otázky. Takže teraz už dostanú slovo moji kolegovia. Peter Jár ako prvý sa chce vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za úvodné pripomienky. Napísal som si tu štyri body heslovite, z ktorých e, dovodím svoje otázky. Naši odborníci nie sú celkom spokojní s rýchlosťou, ktorú navrhuje komisia. A pýtame sa následovné po prvé. Našim duálnym rozhodnutím nehrozí tu nebezpečenstvo, e, že e, e, sa to celé omeška duálne, myslím, či sú zlé alebo nie sú zlé. V škole sme sa učili, že od množstva záleží, či bude mať nejaký účinok eh, látka, čiže mm, aj to, či je niečo endokrinný disruptor, záleží od eh, mm, dávky eh, mm, vidíme, čo všetko v médiách sa odohráva. Podľa vášho názoru káva, kofeín je endokrinný disruptor alebo nie? Od 20 tisíc nejakého možno áno. Takže toto má e, tento problém vlastne vám mm, osvetliť. Čiže nemali by sme rozhodovať len v intenciách áno alebo nie, ale mali by sme e, zohľadniť aj množstvo, ktoré sa v praxi e, dostáva do tela. Ďalšia otázka. Samozrejme, musíme tu rozlišovať. Musíme rozlišovať aj, pokiaľ ide o obsa, o, o, o oblasť nasadenia. Veľký rozdiel je napríklad pri hračkách a pri e, liekoch. Pri e, liekoch to je individuálny prístup a niekedy sú tam aj e, sprievodné e, škody, pretože chcete pomôcť tomu pacientovi. E, čo ma trochu hnevá, som vo výbore teda Pety a tiež e, v výbore agery. A čím sa zaoberám. Vidím aj v verejnej diskusii, e, že sa robí rozdiel medzi prostriedkami na ochranu rastlín a medzi kozmetikou. A to nerozumiem, keď e, vidím čo robíme. A keď hovoríme o duálnom rozhodovaní a keď hovoríme e, o o prostriedkoch na ochranu rastlín a o kozmetik, veľké, e, Obe e, sa nasadzujú vo veľkej miere a obe sú nebezpečné a vidím tam ten rozdielny prístup aj zo strany e, vedy, aj zo strany politiky, na ktorú vplýva spoločnosť. Pri ochranných prostriedkoch, prostriedkoch na ochranu rastlín vám skôr to publikum zatlieska, než pri kozmetik Eh, keď to eh, vás urobí krásnym, tak ľudia eh, sú ochotní akceptovať viac. Čiže súhlasíte s tým, že by sme nemali robiť takéto rozdiely, keď sme si naozaj tie systémy už nastavili, máme ten lean management a rozlišujeme napríklad medzi tými ochrannými prostriedkami na rastliny a kozmetikami. Už to podľa môjho názoru nie je správne. A po tretie, veda a politika. Nuž no my v politike sme pred ťažkou eh, úlohou a samozrejme treba zohľadniť vedecké poznatky eh, a v legislatíve a tiež eh, na nás má vplyv mainstream v spoločnostiach. Viete, východisko z tejto dilemy pravdepodobne nie, my možno ale sme trochu ovplyvnení debatou o glyfozáte. Tam došlo totiž k rozporu medzi vedeckými poznatkami matkami a medzi tým, ako to vníma spoločnosť. A my sme sprostredkovateľia v politike a tu apelujem na všetkých, aby sme vypracovali systém, ktorý je logický. Niekto povedal, že potrebujeme koherentnú celoeurópsku stratégiu. To považujem za dobre, ale nemali by sme už hneď teraz na začiatku cesty um, robiť výnimky. Takže toľko z mojej strany a ďakujem odborníkom. Um, veľa som sa toho naučil poučil v tej prvej polhodine. Ďakujem pekne. Pani Toli. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne všetkým rečníkom, ďakujem pekne panelistom ako členka výboru PETI, ale takisto aj členka výboru pre životné prostredie. Si uvedomujem význam tejto témy a tejto diskusie, pretože dnes opätovne tu čelíme vlastne tej obave občanov. Ja si myslím, v celej Európskej únii, keď hovoríme o endokrinných disruptívnych chemických látkach, ktoré sú, sa nachádzajú vo viacerých produktoch, ktoré každý deň používame, tak ako sme to dnes už počuli. A na to, aby sme prijali legislatívu, na to, aby sme lepšie zachránili proti týmto látkam, doposiaľ sa zdá, že to bola veľká výzva pre Európsku úniu a ja si myslím, že my Máme pred sebou ešte veľa dôležitej práce. Chcela by som povedať, že je pozitívne, že Európska komisia urobila a splnila určité záväzky, pokiaľ ide o stanovenie si definícií, pokiaľ ide o endokrinné disruptúry v biocídoch a pesticídoch. To je prvý dôležitý krok, ale zároveň v mene bezpečnosti našich občanov a životného prostredia som veľmi presvedčená o tom, že potrebujeme kritéria nielen, ktoré sa týkajú nejakých kategórií, málo kategórií produktov, ale práve naopak potrebujeme niečo, čo by skutočne sme žiadali horizontálne kritéria a toto je niečo, čo ja chcem zdôrazniť. Nede tu o otázku identifikácie dvoch konkrétnych typov produktov, ale aj ako socialisti a demokrati my naďalej sme veľmi uh, Rozhodný, pokiaľ ide o to, že potrebujeme horizontálne kritéria na to, aby európsky občania boli správnym spôsobom chránení pred všetkými endokrinnými disruptormi. Takže my budeme aj naďalej tlačiť na to, aby sa v tejto oblasti urobili patričné krok. My očakávame od komisie, aby spúštila iniciatívy na to, aby sa riešili endokrinné disruptory aj vo výrobkoch, ako napríklad hračky, kozmetiky alebo balenie potravín a vlastne dnes sme tu počuli a sme presvedčení, že na to, aby sme to urobili čo možno najlepším spôsobom, potrebujeme politickú vôľu a konkrétne kroky zo strany komisie, pretože nekonanie na úrovni európskej bude bezprostredne viesť k situácii, kde budeme mať individuálne štáty, ktoré si budú jednoducho robiť tieto kroky po svojom. A ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska takýto takáto fragmentovaná mozaika konaní členských štátov bude ťažká pre všetkých, tak pre spotrebiteľov, ktorí nebudú vedieť, aká miera ochrany môže byť očakávaná. Takisto to bude ťažké pre výrobcov, ktorí budú trpieť z toho, že sú tu takéto rozličné štandardy. Ja mám pár otázok z tej diskusie, ktoré pre mňa vzýšli. Počula som tu prezentáciu komisiu, ale komisia by sa mala venovať na novej, menovať novej stratégii na to, aby sa minimalizovalo vystavenie občanov endokrinným struktúrom a takisto to boli alokované milióny pre výskum tomto roku. Takže ja by som skutočne chcela vedieť, že aký je súčasný stav tejto stratégie, kedy táto bude zverejnená. Takisto by mňa zaujímalo zo strany panelistov, že čo si oni myslia o tom, ako postupuje komisia a či si myslia, že je to dostatočne uspokojivé čo do miery ambicioznosti a pokiaľ ide o vedecký záber. A pokiaľ ide o agentúru ECHA, komisia vychádza z e, kritérií, pokiaľ ide o interpretáciu týchto látok. To znamená, látky sa dostávajú na trh, ale skutočný monitoring je potrebný na tých vstupných úrovniach. Niektorí vedci považujú, že miera toxikologických testov TOX21 pred tou treťou rovinou vlastne nemajú dostatočnú kvalitu a sa dajú ľahko zmanipulovať podľa usmernení OECD. Takže ja by som e, vás požiadala, aby ste sa vyjadrili k týmto otázkam a prosím vás, dajte nám informácie ohľadne viac informácií pri tých vstupných postupoch. Ďakujem veľmi pekne aj ja vám. A teraz dostane slovo pani Rožie, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som trochu prekvapená z toho, čo sme tu počuli zo strany niektorých kolegov, pokiaľ ide o kombi- kombináciu tých vyjadrení ale predsa len uh, treba vychádzať z vedeckých informácií, ktoré tu už máme zo 70. rokov k dispozícii. Nemôže predsa, sociál, nemôžu socialisti trvať na tom, že teraz sa to začalo riešiť, veď predsa to riešime už dlhšie obdobie. Nie je to iba politická otázka. Treba vychádzať z tých vedeckých dokumentov, ktoré máme už zhruba 40 rokov a je mi ľúto, pokiaľ ide o komisiu, uh, keď sa tu obvinila komisia za to, že nerobia ja si myslím, že fakty poznáme a nekoná sa, takže to je ten problém. Takže v každom prípade tá mobilizácia zo strany parlamentu je dôležitá na to, aby sme žiadali, aby sa prijali konkrétne opatrenia na to, aby sme lepšie chránili občanov. Nede tu predsa o to, že tu hovoríme o nejakej politickej interpretácii, ide tu o verejné zdravie a je našou zodpovednosťou ako predstaviteľe občanov, aby sme sa venovali týmto otázkam, aby sme tlačili na aktérov, ktorí majú v rukách takéto rozhodovacie procesy a majú zodpovednosť a preto by som sa chcela poďakovať teda vystúpivším ľuďom, panelistom, ktorí sa venovali tejto otázke, aby sme sa snažili spoločne ísť ešte ďalej, aby sme pomohli komisii, aby sa prijímali dobré rozhodnutia na tom, že sa naformulujú napríklad podľa vás určité rámce adaptované podľa vás, čo by ste odporúčili ako adekvátnu reakciu na to, aby sme riešili takýmto situáciám, ktoré tu máme, ktoré sa týkajú verejného zdravia a nedá sa to vyriešiť teda iba nejakým subjektívnym pohľadom, pokiaľ ide o nebezpečnosť toho alebo oného produktu. Skutočne treba zabezpečiť bezpečnosť nás všetkých. Takže teším sa na vaše pohľady, ktorí sú tu zastupujú vlastne občanskú spoločnosť a skutočne sú odborníci na to, aby sa nám pokúsili objasniť, objasniť e, to naše politické skosnatenie. Ďakujem pekne, pán Kaputo. Sí, grazie, grazie. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vám zagratulovať k tejto iniciatíve a gratulujem tiež ku kvalite príspevkov, ktoré odzneli. Mám ešte pochybnosti v súvislosti s tým skutočným cieľom komisie, ktorá sa len veľmi obozretne angažuje v tejto veci v časoch, keď sa touto situáciou ale už zaoberá obyvateľstvo, verejnosť, kým medicína ešte študuje túto problematiku, pacient medzičasom môže umrieť. Všetci európsky občania aj ja sme sa predsa už zaoberali endokrinnými disruptormi inštruktormi, e, s rôznymi e, kolegami, s Pavlom napríklad. Sme e, položili aj otázku na ústne zodpovedanie, e, ktorú podporili e, mnohí kolegovia. V 2015 náša, náš výbor požiadal komisiu o prijatie vedeckých kritérií pri, o endokrinných disruptoroch pri pesticídoch. Minulý rok to v pléne padlo, Bolo navrhnuté viac, bolo, boli navrhnuté viaceré kritéria na technickej úrovni zo strany komisie, ale parlament to nepovažoval za akceptovateľné, že niektoré látky budú ponechané takto a tiež definíciu um, podozrivých molekúl. A tiež sme predložili pred 5 rokmi otázku ohľadne novej stratégie, ktorú si želáme, ale to boli len prísľuby o endokrinných disruptoroch, ohľadne ich minimalizácie, odhľadnúť teda od biocidov a pesticídov, ktoré sa nemajú riešiť. Takže e, to to um, chcem len povedať týmto, že táto téma je veľmi komplexná a že sa tu nekoná vždy transparentne. Toto je môj dojem, ale jedna vec je istá. Európsky parlament a aj dnešná iniciatíva ukazujú, že e, nikto to pred touto otázkou neujde. Ide tu totiž o zdravie e, európskeho obyvateľstva. Rád by som spomenul jeden aspekt, ktorý sa tu e, tak často nespomínala, síce aktuálna e, situácia v súvislosti s legislatívou. Máme tu e, legislatívu, definícia endokrinných disruptorov sa považuje za problematickú. Máme problematické látky, karcinogénne látky, látky, ktoré sa vykazujú ako ako e DC musia byť obmedzené, ich používanie e, sa e, musí obmedziť a nahradiť by sa mali bezpečnejšími látkami ale prísnejšie predpisy nie sú nevyhnutné úplne happy endom. Sú to chemické látky, ktoré totiž zotrvávajú veľmi dlho v životnom prostredí, aj keď medzičasom už boli zakázané. Takže e, táto kontaminácia z minulosti sa môže odraziť negatívne aj v biopotravinách e, PCB, Poli, poliformné látky e, sú pesticídy rôzne, teda v, v plochách poľnohospodárskych sa dodnes e, zisťujú veľké podiely už zakázaných látok, e, takže toto spôsobuje mm, problémy. A v poľnohospodárstve e, aj zvieratá môžu naakumulovať tieto toxické látky, ktoré sa nachádzajú v pôde mm, a bolo by potrebné nadefinovať opatrenia, aby e, sme tejto situácii zamedzili napríklad e, prípadne nájsť alternatívne zdroje krmiva pre e, živočišnú výrobu, prejsť na spôsoby poľnohospodárstva, kde tá bioakumulácia nemá také negatívne dopady dopady. Takže um, je tu nevyhnutné mať okamžite stratégiu od uh, komisie, aby sa táto téma zvládla. Musí to byť ambiciozná stratégia. Budem však realistický. Zlepšíme trvalú udržateľnosť chemických látok. Ide predsa aj o nové problémy, e, ktoré vznikajú v súvislosti so, živoč, e, so životným prostredím nezávisle od opatrení, ktoré prijímame teraz, e, tie dopady tu tak či tak aj naďalej budú pretrvávať a tie dopady vlastne ich výsledky nedokážeme predvídať. Ďakujem pani Miranda, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Hovorili ste už o veľkej pozornosti verejnosti, ale práve záujem zo strany spotrebiteľov a jednoduchých občanov je tu veľký a preto sa chcem opýtať, ako to vyzerá s osvetovými kampaňami pre spotrebiteľov, aký dopad tieto látky majú. Komisia spomínala, že tu skutočne e, problém dopadu na verejné zdravie, ale tiež e, veľký socioekonomický dopad. Aký je teda e, ten ekonomický dopad na rámec dopadov na zdravie a komisia eh, na základe tlaku verejnosti a tiež vedeckých kritérií sa cíti eh, povinná eh, zahájiť opatrenia pre látky, kde EDE boli už v 2013 objavené. Tie kritéria určité sa mi zdajú príliš vágne. Komisia podlieha tlaku roku. ja si spomínam na politiku pred 4 rokmi. To išlo z eh, DG Envy eh, do DG Sanko, do priemyslu a tak ďalej. Nechcem tu vyvolávať eh, polemiku, ale pozrime sa na správu Cotton Cup. To bolo zaťažujúce pre priemysel. Boli to totiž informácie významné pre občanov. A pozrime sa teraz, ako to vyzerá. Komisia Juncker zmenili orientáciu tým smerom, Eh, aby sa tento problém už nediskriminoval. Je potrebné, aby členské štáty odstranili rozdiel, ktorý tu ešte stále existuje v pohľade na jednotlivé látky, či sú eh, kontaminujúce alebo nie. Španielsko, Francúzsko, Luxembursko k tomu majú určité stanoviska a iné členské štáty nie. Túto oblasť musíme zharmonizovať pre všetko všetky členské štáty pre občanov v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a v súvislosti so zmiernením dopadov na zdravie občanov. A chcem sa opýtať komisie, prečo táto téma prechádzala z jedného generálneho riaditeľstva do druhého. Ďakujem. Nevidím že by sa nejaký kolega poslanec ešte hlasil o slovo. Možno teraz e, priestor na reakcie e, zástupcovia Európskej komisie a potom naši panelisti. Za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som reagoval na niektoré otázky a komentáre, ktoré e, tu boli predostreté ohľadne kritérií, ktoré komisia predložila pre eh, pesticidné produkty a biocídy. Viacerí poslanci spomenuli, že to naozaj eh, má dlhú históriu, omeškania eh, a došlo aj k rozsudku, ktorý odsudzoval komisiu, že tomu nevenovala dostatok času keď sa e, definovali návrhy e, a kritéria e, aj tu v parlamente. Jeden z výsledkov vidíme. Je tu aj rozpor medzi e, vedcami samotnými a to pre komisiu spôsobilo, že je veľmi komplikované e, prísť e, s návrhom pre tieto navrhované kritéria. Parlament skutočne to zamietol, ale nie kvôli vedeckému obsahu, ale preto, že tam bola jedna doložka, kde sa uchádzala k E, odvolávka na látku, ktorá má endokrinné účinky, nejaký e, Takže e, posúdenie, teda je to teraz v posudzovaní parlamentu táto, e, toto konkrétne ustanovenie a komisia to potom príjme tak, ako bude e, navrhnuté. Nemôžem súhlasiť e, s tými stanoviskami, že tieto kritéria nie sú dosť ambiciózne. Ako e, povedal kolega z Echia, môj kolega pán Koritár, sú identifikované látky, ktoré sú známe, alebo sa predpokladá, že sú endokrinné disruptory a je tam možnosť pozrieť sa na všetky vedecké dôkazy tak ďalej a tak ďalej. Takže obávam sa, že komisia je Eh, predložila, teda komisia predložila eh, návrhy kritérií eh, na definíciu látok, ktoré majú byť považované za endokrinné kritéria. Bola tu vyzvaná predloženie horizontálnych kritérií a predloženie rovnakých kritérií pre pesticídy a biocídy. Rovnaké látky môžu byť používané v dvoch rôznych kategóriách produktov, čiže to už ide podobným smerom, ako vyzvala pani pani dali. A prvý rečník z EKI tiež ukázal, že pokiaľ ide o identifikovanie endokrinných disruptorov v rámci e, REACHu, používa EKA e, definíciu e, VHO, čo e, využíva tiež e, tieto e, kritériá navrhnuté komisiou pre biocídy a pesticídy. A pokiaľ ide o stratégiu, komisia v júli avizovala, že chce vypracovať novú stratégiu vychádzajúcu z tejto stratégie, o ktorej hovoril pán Koritár od 1999, ktorá existuje. Pani Čingotičo povedala, nie je to teda zatiaľ hotové v, e, na stole, ale pracujeme na tom a teda práce prebiehajú v jednotlivých e, odboroch. Nemôžem vám dať že žiadny fixný dátum, pretože v konečnom dôsledku to generálny e, tajomník bude riešiť, keď spojí potom všetky tie služby, ktoré na tom pracujú. Takže to, čo bolo avizované, treba zrealizovať do praxe. Pán Koritár tiež povedal, povedal, že je potrebné e, lepšie financovanie výskumných vedeckých aktivít a to sa teraz deje. E, už e, získavame E, teda e, prostriedky e, a bude to treba implementovať. A ešte k tomu, čo povedal pán Jar na začiatku, či by mali byť substancie regulované na základe ich rizikovosti. To je vec, ktorú legislátor už urobil pre biocid a pesticídy. Je to jednoznačné, že by tá definícia mala byť urobená na základe rizikovosti. Ehm, ďalšie špecifikácie toho času nie sú až také jasné, ale rámcové nariadenia príjma e, rada a parlament a oni rozhodujú o tom, ako chcú, aby látky boli regulované. Ďakujem pekne. Možno niekto z mojich e, ctených kolegov chce reagovať na túto reakciu. A bude to možné po druhom paneli, takže teraz dám e, slovo našim panelistom, ak by ste chceli sa na záver vyjadriť. Micro, <clears throat> Yes, thank you very much for the... Ďakujem veľmi pekne za pripomienky. Myslím si, že obidve boli nasmerované na komisiu. Viem, že Tiež tam bola poznámka ohľadom testov OEC a kvality testov. Máme expertnú skupinu pre endokrinné disruptory, ktorá poskytuje nezáväzné informácie a poradenstvo členským štátov a okrem iného tiež ohľadom testov, aké testy sú najvhodnejšie na identifikáciu endokrinných disruptorov a tiež regulačný výbor ECHA tiež eh, samozrejme príjma rozhodnutia o tom, aké testy sú potrebné. Čiže toľko k tým testovacím otázkam eh, ohľadom poradenstva. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o urychlenie procesu, treba poznamenať, že komisia veľmi nedávno začala revidovať REACH, identifikovala rôzne kroky, ktoré sa dajú podniknúť zo strany ECHA aj iných aktérov na uľahčenie a urychlenie toho procesu a v súčasnosti ECHA e, preskúmava túto správu a úzko bude spolupracovať s komisiou aj ďalšími, aby e, mohla vlastne vziať na vedomie tieto odporúčania podniknúť patričné kroky. Ďakujem. Takže, vážení kolegovia, dámy a páni, týmto ukončujem prvý panel. Takže pán Pocis je z Českej republiky, ja som zo Slovenska. E, Kedy si sme boli, teda z tej jednej krajiny. Rád e, by som ho privítal v jeho jazyku. A uh, honored to welcome you here. And uh, Mr. Shaki and uh, dear. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne za privítanie. Milí hostia, milí účastníci, uh, rád by som vás privítala aj v mene výboru Envy, ktorý je e, zapojený do tejto otázky, týchto diskusí a e, budem predseda tomuto druhému e, panelu. Som veľmi rád, že môžem vám predstaviť troch expertov, ktorí budú hovoriť o tom, kde stojí veda v tejto otázke. Poprvé tu máme pána Alberta Mantovaniho, toxikológa z Talianského zdravotného inštitútu, profesora Daniela Dietricha z Univerzity Konstanz v Nemecku a doktor Olven Martina, výskumníka z Brunelskej univerzity v Londýne, teda doktorka. A rád by som už odovzdal slovo doktorovi, eh, pánovi profesorovi Mantovanimu, nech sa páči. Does work? OK. Dobre, takže ak toto všetko funguje, ďakujem pekne. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Som vedec vo verejnoprávnej inštitúcii a preto témou mojej prednášky bude to, čo potrebujeme, aký ďalší výskum potrebujeme, aby sme predchádzali a riadili e, dopady na zdravie endokrinných e, disruptorov. Už e, veľa vecí sa povedalo predtým, aby sme si len pripomenuli. Otázka endokrinných disruptorov je nie je to nová otázka, sú tu konsolidované aspekty. E, ku ktorým verejnosť aj odborníci e, kladú otázky, e, respektíve verejnosť a zákonodarcovia kladú otázky odborníkov a vedcom endokrinné disruptory sú no, početné, rôznorodé látky, majú rôzne použitia, rôzne toxikologické e, účinky, e, biocídy, pesticídy, kozmetika a tak ďalej, čiže skutočne taký rôznorodý kontext, majú rôzne e, účinky, je to súčasť toxikológie. A jeden zaujímavý aspekt je ten, že cieľ je vlastne endokrinný systém, je to vlastne ten najkomplexnejší signálny systém, signálna sústava v našom organizme. A e, e, zmena na hormónu môže mať rôzne účinky. E, tiež to závisí od vlastne z toho, kedy, v akej fáze života vlastne dôjde k narušeniu a od pohľavia. A e, ovplyvňuje to potom budúcnosť e, vlastne e, toho človeka, respektíve jeho potomstva. A špeciálne ovplyvniteľné eh, alebo náchylné na ovplyvnenie sú tie vývojové štádia, čiže v maternici alebo eh, tiež v detstve až do puberty. Eh, aké sú teraz hlavné tie právne akty, ktoré regulujú E, tieto endokrinné e, disruptory a čo treba robiť. E, máme mnoho neživočíšnych, neživočíšnych prístupov, ktoré sa vlastne zameriavajú na endokrinné disruptory. Skutočne je ich veľmi veľa, ale ako ich využiť, ako ich použiť, tie, ktoré už sú dostupné alebo sa vyvíjajú a potom po druhé vlastne ako vlastne začleniť to verejné zdravie a endokrinné respektíve endokrinné ciele e, relevantné pre verejné zdravie do testovania. Niečo nám tu nefunguje. Ospravedlňujem sa. Dobre, takže už by to malo byť vyriešené. Takže aký je ten problém pri, e, pre tie prístupy, neživočíšne prístupy? Sú početné, e, je ich čoraz viac, potenciálne rýchle, nákladovo efektívne a podmienené alebo vedené tým spôsobom fungovania. Ale všetky tieto informácie musia byť využité vlastne pri príjmaní rozhodnutí a otázka je vlastne, že či predvídajú adverzitu, to znamená ten nepriaznivý výsledok, ako podporujú príjmanie rozhodnutí, to znamená, že či pokračovať alebo nepokračovať so sekvenciou e, skúšok alebo testov in vivo. A ja mám taký návrh, Zdá sa to trošku akademické, ale je veľmi dôležité e, e, využiť tento prístup, ktorý v angličtine sa nazýva Adverse Outcome Pathways, dalo by sa to preložiť ako cesty k nepriaznivému výsledku. E, je to z projektu z roku 2017. Je to v podstate sled udalostí z, od molekulárnej interakcie e, cez e, až teda k nepriaznivým účinkom in vivo. E, to nám môže pomôcť zamerať sa na rýchle e, stratégie nezaložené na živočišných prístupoch stupoch. A tento spôsob môže napomôcť pochopiť lepšie výsledky e, súčasných skúšok im e, vivo a testov. Identifikovať e, nové testy a koncové body a tiež to, ako ten mechanizmus e, chemickej látky X zapadá do vlastne tých AOP Y. E, ďalšia vec sú kvantitatívne AOP, to znamená napríklad biosyntéza pri štítnej šľaze, a, a koľko vlastne inhibície enzymu je potrebné na spustenie e, toho sledu udalostí. Samozrejme, určite môžeme mať pri tejto stratégie ambiciozne ciele, ak, pretože zbierame vlastne tie neživočišné údaje, ktoré potrebujeme interpretovať a používať. A v súčasnosti ten, tie súčasné prístupy a postupy poskytujú alebo pokrývajú e, dôležité, ale limitované spektrum týchto ciest alebo pathways. Ale keď hovoríme o endokrinných disruptoroch, e, a môžem byť veľmi priamočiari, e, ne, nemôžeme e, je, je ťažké vyšetrovať eh, diabetes eh, alebo ďalšie eh, súvisiace udalosti metabolického syndrému. Sú tak, doslova také roztrúsené dôkazy, a nie je možné vlastne vyhnúť sa tomu problému. A je potrebné dosiahnuť e, e, taký vlastne skutočne e, silný, efektívny, prediktívny skrinovací proces pre tie existujúce a nové chemické látky, pokiaľ ide o ich schopnosť vplývať na prejavy metabolického syndromu. A som rád, že už to tu bolo spomenuté. Ja ako občan Európy môžem podporovať to, že je tu určite potreba identifikácie, ale v skutočnom živote skutočne sa nedá vyhnúť hodnoteniu rizika. Som rád, že už počas predchádzajúcej panelovej diskusie e, sa hovorilo o e, tej kontaminácii, ktorá pretrváva v prostredí, e, vlastne ku ktorej, eh, ktorá je spôsobená vlastne postupným uvoľňovaním chemickej, chemických látok, ktoré už sú možno zakázané, ale ešte stále sú vlastne problémom pre životné prostredie aj pre verejné zdravie. Eh, samozrejme, my nemôžeme zakázať vodu alebo potraviny, eh, ale potrebujeme zaujať taký postup, ktorý E, zvýšu naš, zvýši našu odolnosť e, a poskytne nám e, flexibilitu ako aj efektívnosť. Potrebujeme prediktívne včasné biomarkery účinku, aby sme zachytili včasné signály možného vplyvu na zdravie populácie A e, nakoniec by som len chcel povedať, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme sa doslova utopili v tej komplexnosti. E, samozrejme, niekto si môže myslieť, že hovoríme príliš komplexne a že je to veľmi zložitá téma, ale v prvom rade e, myslím si, že tie možno nedostatky v poznatkoch môžu byť menšie, ak začneme integrovať interpretovať, využívať dostupné informácie, nie len toxikolo- toxikológiu. Ja skutočne podporujem to, že potrebujeme výskum, ktorý bude zameraný presne na dosiahnutie z toho cieľa, e, ktorý bude vlastne vhodný na ten účel, a ktorý podporí vlastne tých manažérov e, rizika a regulátorov a zákonodarcov v EÚ, ako aj mimo EÚ, pretože samozrejme to je globálny svet. E, je tu potreba regulácie, samozrejme. A je tu súčasná výzva 2020 ohľadom endokrinných disruptorov. Je to vlastne príklad e, výzvy, ktorá je vedená výskumom a potrebami regulátorov a zákonodarcov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán profesor. A budeme e, pokračovať ďalej profesorom e, Dietrichom z Univerzity z, Konstan- z Konstanci. Here we, here we are. So, okay. So, um, I'll start with the title. Začnem názvom syntetické endokrinné disruptory v súčasnosti uh, a expozícia ľudí nie, nie predstavujú žiadne riziko pre ľudské zdravie. A čo to teda znamená? Prečo to vravíme? Dovolte mi, aby som vám to vysvetlil. Prejdeme k tomu ďalšiemu slajdu. Dobre, čiže vrátime sa k niektorým definíciám, čo sú endokrinné disruptory. Mám, v roku 2013 bola prijatá dek- Berlamemonská deklarácia, ktorá využíva definíciu endokrinných disruptorov podľa VHO. E, nerobí sa rozdiel medzi syntetickými a prírodnými zlúčeninami, takže je to exogénna zlúčenina a nedefinuje sa tu žiadna úroveň akceptácie. Čiže prejdeme k prírodným, to je cukor, glukoza, sacharóza, fruktóza, izoflavony z rastlín, napríklad soja, genistein, dajzein, bisfenol F zo žltej horčice. Čiže to v podstate aj konzumujeme každý deň. Aké sú úrovne akceptácie? To je vlastne to, čo je socioekonomicky akceptovateľné, pokiaľ ide o expozíciu, skutočnú expozíciu, skutočné vystavenie. Uh, hovorilo sa tu o minimalizácii expozície. Komisia hovorila o uh, váhe dôkazov. Tiež sa hovorilo o uh, identifikácii nebezpečných látok, o hodnotení a o riadení rizika. Samozrejme, riziko môžete riadiť iba, ak ho identifikujete. A to bolo iba niekoľko úvah, alebo sú to úvahy, o ktorých sa dá rozmýšľať, ale keď hovoríme o kritériách, vlastne čo je v podstate akceptovateľné. Už to máme pre napríklad pre kontaminanty potravín ako aflatoxiny, a to je napríklad jeden dodatočný uh, nádor na jeden milión uh, obyvateľov, to keď hovoríme napríklad neviem, o arašidoch uh, e, a tak ďalej. Dobre, aký, aké je to nebezpečenstvo alebo riziko, ktoré súvisí s expozíciou e, endokrinným disruptorom? Hovorili sme o neplodnosti, rakovine, metabolickom syndróme, Ehm, neurobehaviorálne deficity, neurovývoj a e, imné, imunologické poruchy a tiež e, napríklad obezita, obezita a diabetes. E, na toto sa zaberám. Diabetes typu 1 aj 2. So again, um, my colleague Alberto already... Kolega Alberto už hovoril o tých AOPs. A sú isté skúšky a testy, hovorili sme in vitro, in silico, a o bunkách, ktoré sa vyvíjajú do skutočných kmeňových buniek a diferenciácii kmeňových buniek, ktoré vlastne dozrievajú na adipocity. Ale jedna z hlavných vecí je vlastne glukokortikoidný receptor. Otázka je, že či je skutočne e, zapojený a ako to napríklad ovplyvňuje potom vývoj dieťaťa, respektíve plodu počas tehotenstva. Prechádzame ďalej a toto sú údaje z e, marca, vlastne len z minulého týždňa. Vidíme tu situáciu e, plodu. Žena, ktorá je tehotná, teda čaká dieťa, berie lieky, je možno chorá, čiže potrebuje nejaké lieky. Potom je tam výživa, to vidíme v tom strede, nutrition, genetics, genetika a životné prostredie. To sú vlastne tzv. všetko tie endokrinné disruptory. A aký vplyv to má na plod tu by som vám chcel ukázať niečo, čo je trošku komplikované, ale čo si z toho môžete odniesť je nasledovné. Máme glukokotikoidný agonist, e, to interaguje s receptorom a e, produkuje tieto masné alebo tučné bunky. A vidíme, že žena je vystavená rôznym liekom, pretože je teda chorá. Vidíme tu kombináciu in silico, in vitro a in vivo skúšok alebo pokusov, ktoré potom predikujú, aký je terapeutický index, to znamená tá bezpečná vzdialenosť medzi terapiou matky a expozíciou plodu. Počas vývinu vidíme tu takú tú maržu, to znamená tá bezpečnosť medzi expozíciou matky a e, dopadom na plod. A tuto môže byť až 10, do 10 tisíc, 300 až 10 tisíc v závislosti od e, testu. Dajzein, genistein, BPA, DDE sú, e, títo, sú agonisti, ale aké sú silné. Bolo tu povedané e, už, že aká je teda tá dávka, to je dôležité, aké je to silné. E, úroveň nám estrogenu, estradiolu, estronu a tak ďalej tie regulujú vlastne tieto glukokortikoidné, uh, glukokortikoidy a receptory. A naopak, a otázka je, či to môže vlastne potom programovať eh, eh, napríklad chorobu, povedzme obezitu u dieťaťa neskôr, tento vplyv endokrinných disruptorov. Aká je situácia Eh, endogénnych eh, hormónov, teda úroveň sa dramaticky mení počas eh, tehotenstva. Sú nedávne údaje z, od agentúry pre lieky z USA, ktorá sa pozera na tú situáciu a vidíte e, tie koncentrácie estrogenu e, Eh, estradiolu a tak ďalej. A tie údaje si môžete vlastne pozrieť v tejto tabulke, ktoré sú dosť vysoké, vysoké 2 až 80, respektíve 10 až 79. Eh, a, a dajzein a genestín, eh, tie úrovne sú 10 až 100 krát nižšie než úroveň endogénnych estrogénov a úroveň BPA 100 tisíc krát nižšie než úroveň endogénneho estrogénu. A otázka je, že či endokrinné disruptory skutočne môžu mať eh, vplyv počas tehotenstva. No, to by muselo byť minimálne 100 krát eh, tisíc eh, aktívnejšie než tieto zlúčeniny, o ktorých hovoríme a tomu tak nie je. Čiže otázka je potom skutočne, aké je to riziko. Ďalšia situácia, ktoré by som chcel hovoriť, je ďalšia zlúčenina, o ktorej časte hovoríme, to je bisphenol F. E, vidíme tu údaje z laboratória, denný príjem alebo vystavenie bisphenolu A, bisphenolu F, ako som spomínal, to je žltá horčica a častokrát BPF je častokrát vyšší ten príjem než BPA a otázka je, ako nakoľko dôležitá je potom regulácia ehm, BPF v porovnaní s BPA, napríklad cukrom? A ehm, bolo tu povedané, že by sme mali mať harmonizáciu. Ja s týmto súhlasím, samozrejme, pre všetky kontaminanty, ehm, vrátanie cukru. Je tu správa nedávneho toxikologického programu, ktorá sa pozera na situáciu ako BPF, aký má vplyv napríklad e, u potkanov a e, došlo sa k záveru, že sú tam skutočne nejaké minimálne účinky. Otázka teda je, skutočne máme problém s BP hoci samozrejme je to látka, ktorá zbudzuje veľké obavy, ako sme povedali. Ďalší príklad, kde by sme mali použiť e, zdravý rozum, je situácia z DDT. E, bolo to veľakrát už spomenuté v rôznych štúdiách. E, má to vraj vplyv na obezitu a diabetes typ 2 a my vidíme e, pokles DDE. Toto nie sú údajné údaje, ktoré by boli nové, sú 20 rokov staré, ako ste mohli vidieť. A toto sú e, typické vlastne 10 rokov staré e, čísla pre obezitu na svete. A otázka je, kde je teda obezita a kde sa stále využíva DDT. Vidíme, India, Čína, Indonézia ešte stále používajú DDT vo veľkých koncentráciách a nie je tam obezita. Ale máme obezitu vo všetkých tých krajinách, ktoré v podstate zakázali DDT viac než 20 alebo 30 rokov dozadu. Znova zdravý rozum, čiže či nižšia koncentrácia vedie k e, väčšej e, odozve alebo reakcii, alebo väčšia teda koncentrácia k e, väčšej reakcii. A pozrime sa na to skutočne, kde je ten problém. Už som spomenul aj na začiatku cukor. Vidíme, že cuk- kríza s cukrom v USA a obezita hore vľavo. Vidíme, ako obezita má dočinenia s výskytom cukru a použitím a tiež e, so zvyšovaním rizika v 70. 80. rokoch a kalorický príjem tiež sa dramaticky zvýšil počas tých rokov. To znamená príjem tukov e, vpravo, tiež e, príjem olejov, ten sa dramaticky zvýšil. Toto sú skutočné problémy, ktoré majú dočinenia s eh, cukrovkou typu B a um, obezitou. Že vrátime sa ešte k tomu, čo nám dnes prezent- bolo prezentované. Eh, sú rôzne eh, publikácie, kde sa hovorí o nákladoch skutočne milióny až miliardy eur. A pozreli sme sa na túto štúdiu a jednoducho nie je to opodstatnené, nestojí to na vedeckých princípoch. Aký je tu ten problém? Súčasné uh, úrovne vystavenia uh, endokrinným disruptorom, napríklad BPA, DD, sú príliš nízke na to, aby mali skutočný dopad na plot alebo rozvíjajúce, vyvíjajúce sa dieťa. Skutoč, súčasné expozície izoflavónom by mohli mať prídaný endokrínny efekt. Súčasné expozície e, známym endokrinným disruptorom, ako napríklad cukor, určite budú mať nepriaznivý vplyv na zdravie. A niektoré štúdie, ktoré existujú, bohužiaľ nemôžeme im venovať e, skutočný význam alebo pozornosť Ehm, myslím si, že môžem povedať a budú so mnou súhlasiť, bude so mnou súhlasiť väčšina toxikológov. Aj nedávno som bol na kon- konferencii ehm, endokrinné disruptory ehm, sledujú alebo dodržiavajú princíp kon- reakcie koncentrácie s istým prahom a okrem prírodných e, endokrinných disruptorov ako cukor, izoflavony, BPF, e, dôležité ľudské ochorenia, napríklad prevalencia TD2, je nemožné ich e, spájať alebo kazuálne dávať do súvislosti s, s expozíciou syntetickým endokrinným disruptorom. Ehm, pokiaľ ide o reguláciu, treba brať do úvahy kauzalitu, nie vierohodnosť eh, nebezpečenstva či rizik, ktoré boli determinované v pri testovacích systémoch in vivo, in vitro, in silico. Eh, treba brať do úvahy tiež potenciu zlúčenín. Ďakujem pekne za pozornosť. Well then, thank you, professor, as well, and I will ask our staff. Ďakujem pekne, pán profesor, a Teraz sa spýtam zamestnancov, či máme pripravenú tú videokonferenciu. Dobre, nech sa páči, sme spojení, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, chcela by som sa vám poďakovať za prizvanie aby sme hovorili teda o týchto endokrinných disruptoroch. Takže čo teda máme? Endokrinný systém je vlastne reakcia tela, ktorá je zodpovedná za formuláciu reakcií na dané podmienky. Tieto reakcie sa vlastne môžu meniť a Avšak rovnako ako imunitný systém aj úloha endokrinného systému predovšetkým vo včasnom živote je tu na to, aby ustanovila takúto normu, aby ustanovila to status quo, ktoré tu má byť v reakcii na eh, environmentálne podmienky. Klasický pohľad endokrinného systému je ten, e, poprosím vás, mohli by ste prosím vás pekne eh, pomaliť, pretože tlmočníci váš čítaný text jednoducho nestíhajú, to sa nedá. Takže klasický pohľad endokrinného systému je taký, že viaceré žlazy komunikujú medzi sebou. Videli ste vlastne aj e, ten plagát. Majú špeciálnych chemických poslov, ktorý ide do krvi, to sú tie hormóny, ale chápanie endokrinného systému treba, to sa týka aj ostatných orgánov a takisto nižších chemických signálov medzi jednotlivými bunkami, ktoré sa netýkajú e, krvného obehu. A endokrinné, e, a to sa týka vlastne všetkých e, buniek v tele. Prečo by sme sa mali z endokrinnej disrupcie obávať? Endokrinná disrupcia je to, keď sa niečo v tomto komunikačnom systéme pokazí a sú tu dôkazy, že niečo sa teda pokazilo. Viaceré choroby, kde sú vyholované hormóny, sú oveľa častejšie. To sa napríklad týka tých príkladov, ktoré máme hormonálne rakoviny prsníkov, prostaty, semeníkov, takisto skoršia puberta, ťažkosti počať dieťa a Takisto sa to týka aj metabolických chorob, ako napríklad obezita a diabetes. Napríklad incidencia testikulárnych eh, tumorov je najčastejšie diagnostikovaný neoplazma novotvar vo vekovej hranici mužov 15 až 36 rokov. Najnovšie eh, štatistiky o rakovine poukazujú o tom, že v niektorých krajinách sa stabilizuje na vysokej úrovni rakovina prsníkov a v krajinách, kde je nízky príjem, tak tieto, dobiehajú tieto vysokopríjmové krajiny. Takže takisto to súvisí napríklad s takými chorobami ako autizmus alebo zhoršovací IQ. Rýchle zmeny týchto, rýchlosť týchto zmien poukazuje na to, že tradičné genetické faktory ako také jednoducho nevysvetlia tieto trendy. Štúdie migračnej populácie demonstrujú, že prechod z jednej krajiny do druhej vedie k tomu, že druhá generácia nie je tá prvá, že si osvoja rovnaké rizika ochorenia, ako je aj v tej hostovskej krajine. To znamená, že životný štýl sú dôležité faktory pri príčine týchto ochorení. Navýšenia sa nedajú nejako vysvetliť iba tým, že by tu došlo k zmenám, pokiaľ ide o screening alebo diagnózu, alebo pokiaľ ide o starnutie populácie. Podľa najnovších správ eh, VHO bremeno týchto chorôb z environmentálnych rizik zostalo na rovnakej úrovni, a to už v roku 2002, to znamená globálne pokrok, ktorý sme tu zaznamenali, pokiaľ ide infekčné, parazitické a nutričné choroby, vlastne sa zni, e, znížil, pokiaľ ide o neinfekčné choroby. A to nie je nejaký malý problém. Sú to problémy, ktoré vedú ku chronickým ochoreniam a vyžadujú celoživotné, celoživotnú starostlivosť. A zaťažuje to naše zdravotnícke systémy. Úvodné štádium života je pravdepodobne najväčší determinant pre budúce zdravie e, dospelej osoby. David Barker prvýkrát poukázal na tieto problémy, poukázal na tie choroby dospelých tým, že už napríklad počas druhej svetovej vojny, keď neboli potraviny, tak eh, ženy, ktoré nemali čo jesť, preukázali, že sú to väčšie rizika metabolických kardiovaskulárnych chorôb pre tie deti, keď sa dostanú do dospelého veku. Takisto sú tu problémy, pokiaľ ide o, eh, pokiaľ ide o hormonálne otázky. Neprekvapujúc, hormóny e, sa považujú za kľúčové, pokiaľ ide o tieto epigenetické modifikácie v reakcii na environmentálne otázky. Niektoré z týchto efektov môžu sa dostať aj do tej druhej generácie, hoci táto nemusí byť vystavená. E, estrogen, e, dietylstibestyrok je dôkazom, nielen preto, že by teda sa to tkalo ochorení detí, ale videli sme tu príklady, kde céry jednoducho mali problémy napríklad s rakovinou prsníkov a u synov zasa došli problémy s urogenitálnymi problémami. Najnovšie dôkazy pokazujú na to, že tieto rizika jednoducho môžu sa potom dostať aj do tretej generácie. Na záver by som povedala, že sú tu dôkazy e, zlej adaptácie na životné prostredie a tie výsledky vidíme. Dopady e, vystaveniu sa takýchto rizikovým faktorom vidíme na celé 10 ročia. Tieto choroby sú multifaktorné. Nie je tu iba jedna jediná príčina, ale viaceré, ktoré sú vzájomne prepojené, či už sa to teda týka výživy, sedavému spôsobu života a tak ďalej. Takisto dôkazy poukazujú na to, že tu je jeden kauzálny faktor, to by sa nemalo interpretovať ako dôkaz proti tým druhým vysvetleniam. Dnes nás však zaujíma úloha, ktorú zohrávajú chemické látky, takže môže takéto vystavenie narušiť hormonálny systém? Bez pochyby áno. A my to už vieme o, o vieme to už celé 10 ročia ohľadne syntetických chemických látok. Astrogenické vlastnosti bisfenolu A boli objavené už v 30. rokoch, keď sme hľadali syntetické látky, ktoré by mohli nahradiť drahý e, estrogen vo farmakologických využívaniach. Objavili sa oveľa silnejšie chemické látky dietyl styl bestrol. Takže hovorme teraz o potencii. 80. Eh, a 90. rokov viaceré skúšky in vitro boli rozvinuté na to, aby sme skúšali viaceré chemické látky, kde sme sa snažili napodobiť estrogen. A čo sme zistili, že vlastne eh, viaceré týchto chemických látok síce fungovali, ale zároveň boli oveľa menej potentné ako napríklad prírodný hormón. A v, potom v 80. rokoch kolegovia doktor Silva a profesor Kortenkam hovorili e, vo svojom dokumente Something from Nothing o týchto skúškach a čo preukázali je, že napríklad mix 8 chemických látok, ktoré mali koncentráciu takú, že to ako osamotene by nemali žiadny e, dopad, tak mali jednoducho veľký dopad ako tento mix. Takže vlastne otázka je, či sme skutočne vystavení tým chemickým látkam v takomto mixe, aký to má dopad na životné prostredie. Odtedy sme vlastne preukázali, že potenciál týchto látok v jednotlivých výskumoch, keď napríklad hovoríme o umelých, umelých pokusoch, Treba povedať, že tieto výsledky sa líšia medzi tými pokusmi. Takisto treba povedať, že sú tu viaceré subtypy takýchto receptorov a nenachádzame to v nukleu bunky a je tu skutočne veľmi rýchla reakcia, pokiaľ ide o genetickú transkripciu. Napríklad skupina pani profesorky Angel Nadal, kde sa venovali BPA, tam tie výskumy pokázali silu rovnakú ako estrogén, tým, že dali insulín do, tejto, do týchto pankreatických buniek. Takže potencia vlastne vychádza z jedného testu, ale treba povedať, že jednotlivé efekty sa dajú, dopady sa dajú vysvetliť aj pri iných. Aký teda to má dopad? V niektorých prípadoch máme dostatočné epidemiologické dôkazy na to, aby sme podporili fungovanie chemických látok, napríklad asociácia medzi vystaveniu, medzi pesticídmi a rakovinou prostaty. To bolo vo viacerých analýzach potvrdené. Viaceré štúdie urobili, u, urobili takéto prepenia medzi napríklad rakovinou u žien a pokiaľ ide o vystavenie týmto látkam. Tlmočníci by chceli pokázať na to, že rečnička číta veľmi rýchlo. Toto je veľmi komplikované aj tým, že e, takéto vystavenia sa dejú vždy v kombinácii chemických látok a treba povedať, že vlastne potom tie dopady sú oveľa komplexnejšie globálna produkcia tak a, konzum, a spotreba takýchto chemických látok a, eh, sa stále zvyšuje a vidíme tu vlastne určitý taký posun, pokiaľ ide o vysokú mieru používania týchto látok eh, k nižšiemu používaniu alebo využívaniu takéhoto mixu chemických látok. Takže vidíme, že tu viaceré dôkazy, ktoré poukazujú na komplexnosť tohto problému. Vo viacerých prípadoch treba povedať, že to bude trvať viaceré 10 ročia, predtým, než sa nám podarí skutočne zozbierať dostatočné množstvo materiálu. E, keď budeme už vidieť tieto výsledky, treba povedať, že predpisy prichádzajú vždy neskôr. Preto musíme vychádzať z extrapolácie výsledkov pri týchto experimentoch, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí a treba tieto kontroly robiť čo možno najoptimálnejších podmienkach. Môže teda súčasný regulačný spôsob testov zistiť takéto endokrinné disrupčné efekty. Ako v, súčasno, v súčasnosti máme viaceré projekty, e, máme 8 uznaných endokrinných disruptorov a tu sme zistili, že tieto zlé vlastnosti iba týchto troch boli identifikované prostredstvom regulačných testov, testov, ostatné boli objavené zo strany vedcov. Takže rámec takýchto regulačných testov nebol, nebol dobre urobený, pokiaľ ide identifikácie endokrinných disruptorov. Bol tu určitý pokrok, bol to výsledok validácie testov e, pod taktovkou OECD, ale takisto sa berie na vedomie, že sú tu určité e, čierne miesta a že jednoducho potrebujeme väčšiu, po, väčšiu energiu venovať tomu. Predovšetkým pokiaľ je workshopy ohľadne problémov týkajúcich štítnej žlazy, bol, to, bol tam aj pán Matovaný a tu sa potvrdili viaceré úsmernia zo strany OECD, ktoré e, pokázali na to, že e, e, sa vyžadujú ďalšie testy. Pokiaľ ide o kvalitatívna ako aj kvantitatívna detekcia disruptorov. Momentálne nie sme v stave predpovedať, aký to bude mať dopad na zdravie alebo na životné prostredie. Ďalej, pokiaľ ide o vystavenie e, organizmu iba jednému, jednej chemickej lásky alebo nejakej zmesi chemických látok, treba povedať, že toto treba vždy rozlišovať. Na záver by som chcela povedať, že chemické znečisťovanie nie je jediným faktorom, pokiaľ ide o tie trendy, ktoré tu máme pri infekčných chorobách, ale sú tu dôkazy, že chemické látky môžu mať takýto dopad či tu budú zmeny napríklad, pokiaľ ide o životný štýl jednotlivcov, fyzickú aktivitu, to je otázka, ale pokiaľ ide o chemické látky, sú tu pozitívne dôkazy, že pokiaľ ide o zmena životného štýlu, majú nulový dopad na to, ak do akej miery je telo vystavené týmto látkam. Verejnosť závisí od politikov, aby ich títo chránili. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem veľmi pekne. Takže sme na začiatku našich otázok, kola otázok a odpovedí, takže v prvom kole dostane slovo môj koleg, moji kolegovia, teda dostanú slovo ako členové Európskeho parlamentu, ako prvý dostane slovo. Oh, yes. Yes pán Haltema. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, ja sa volám pán Haltema, ja som členom výboru Envy a ALDE a steším sa, že som v tomto paneli. A som teda tu a prekvapený som, že som tu počúval odlišné príbehy, odlišné informácie. Možno by bolo dobré, aby ste reagovali jeden na druhého, kde vidíte určité prepojenia, kde vidíte rozdiely medzi tým, čo tu odznelo. To je teda moja otázka. Thank you. Um, next, uh, on my... Ďakujem pekne. Ďalší na zozname Erik Andri. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som takisto sa chcel poďakovať skutočne e, panelistom za kvalitu ich e, vstupov. A takisto by som sa chcel vyjadriť, pokiaľ ide obsah tých vyjadrení. My ako pos- legislátori vlastne musíme na základe týchto vyjadrení sa rozhodnúť. Ale keď som si tu vypočul tie informácie, tak treba povedať, že treba byť obozretný, pokiaľ ide o tieto informácie, pokiaľ ide o analýzy situácie, takže Mňa by teda zaujímalo, že do akej miery berie do úvahy tieto informácie Európska komisia, pretože na jednej strane je tu veľa otázok, ktoré súvisia E, e, s tým, akým spôsobom treba pristúpať k tejto problematike. A na druhej strane tu zase máme určitú istotu v tých vyjadreniach, takže v podstate my sme medzi dvomi mlinskými kameňmi a musíme sa rozhodnúť, e, že aká práca je ešte pred nami na to, aby sme urobili v tejto komplexnej otázke, pokiaľ ide o endokrín disruptory a pesticídy, aby sme postúpili dopredu. Takže je dôležité vypočuť si teda tieto názory a otázka, ako na to bude reagovať komisia. Takže to sú, treba sa držať princípu e, prevencie. Musíme sa pozrieť na kolektívnu e, definíciu týchto disruptorov. A takisto tu bolo povedané, že teda ide tu o verejné zdravie, zdravie európskych občanov a preto v tejto oblasti musíme robiť nejaký pokrok. Takže vidíme na jednej strane, že sa snažíme na to pozerať cez jednotlivé sektory, či už to je polnohospodárstvo, polnohospodárstvo samozrejme produkuje e, potraviny, my potom potraviny jeme a to má zase dopad na životné prostredie, takže treba sa jednoducho pozrieť v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky za tých 30-40 rokov, odkedy ju máme, pozrieť sa na to prepojenie, aké tu máme medzi polnohospodárstvom, produkciou, po, potravín a verejným zdravím, ako to je vzájomne prepojené a ktoré sú naše spoločné faktory, ktoré dospávajú ako voda, pôda, aby sme teda nevnímali tento problém takto izolovane. Takže treba sa pozrieť na ten model spoločnosti, ku ktorej sa chceme dopracovať, pretože napríklad pokiaľ ide o otázku životného prostredia, vidíme, že tu je to prepojenie, a vy ste na to takisto pokázali, pán Dietrich, na to prepojenie napríklad medzi cukrom a zdravím, a vidíme, že chémia takisto urobila v tejto otázke veľký pokrok, pokiaľ ide poľnohospodárstvo. Takže musíme sa pozrieť na to, aké miesto napríklad má cukor v rámci stravovacích systémov vo vzťahu k obezite, ale nemôžeme sa tu my teraz zaujímať nad e, celokovou komplexnosťou tohto modelu. Ja si myslím, že my si musíme vypočuť takéto názory zo strany vedcov, odborníkov, výskumníkov a jednoducho pokorne pristúpiť k tomu, akú zodpovednosť máme. Takže ja si myslím, že treba sa sústrediť predovšetkým na politické priority, ktoré máme. Či teda verejné zdravie je skutočne tou hlavnou prioritou našej politiky, tak ako to bolo aj predtým, alebo či sú to skutočne finančné záujmy, hospodárske záujmy, či toto skutočne prevláda aj nad zdravím. Ja si myslím, že budeme musieť mať takúto principiálnu diskusiu na to, aby sme mohli poskytnúť nejaké konkrétne reakcie pretože tieto disruptory sú skutočne kľúčové pre túto diskusiu. A preto by som sa chcel poďakovať, pretože jednoducho nám to prinieslo, ako, ak by som to mohol povedať, olej na oheň pre túto diskusiu. A musíme my urobiť nakoniec tie kroky, aby sme prijali nejaké zákony, ale nemôžeme sa pomýliť v tých cieľoch, ktoré zároveň sledujeme. Ďakujem veľmi pekne. Obávam sa, že ako biológ vzdelaním vám nemôžem, môžem povedať iba jednu vec, že žiadna istota neexistuje. A druhá vec, ktoré sa obávam, je to, že vlastne ten základ vedy spočíva v tom, že môžeme si stanoviť síce hypotézu, ale tieto hypotézy sa musia vždy spochybňovať, veď takto vec sa postupuje dopredu veda. Ak nie, tak to bude nejaká povera alebo politika. Takže obávam sa, že tá reakcia na vašu otázku bude pravdepodobne veľmi ťažká. Ďalší prihlásený je pani Evi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Rada by som vás informovala, že včera v Benátkach e, bolo vítané varovanie ohľadne istej chemickej látky. Ritore, che viene dagli stati membri, viene dai... To e, vlastne nie je len vec, ktorá prichádza z európskej e, úrovne. E, tieto obavy sú u ľudí a tu e, je pokus na poslednú chvíľu vyvíjať tlak na komisiu, aby sa zvýšila úroveň ochrany obyvateľstva v súvislosti s ich vystavením endokrinným disruptorom. Chápeme, že je to veľmi komplexná téma téma, ktorá je e, komplikovaná, aj pokiaľ ide o jej posúdenie. Jedno je isté, a tu chcem nadviazať na to, čo povedali kolegovia. Znečistenie životného prostredia, vzduchu, vody, potravín, všetkého, čo využívame každý deň predmety každodennej potreby. To je, tak povediac, zaminovaný priestor. Doteraz sme si mysleli, že všetko je bezpečné, ale teraz vidíme, že za všetkým sa skrývať môže nebezpečenstvo, predovšetkým e, nebezpečenstvo pre budúce generácie. A to je eh, priorita, ktorú by sme si mali uvedomiť v rámci nášho pôsobenia. V tomto paneli ide najmä o úlohu vedy a o otázku, aký je status quo v tejto oblasti. A preto moja otázka na odborníkov tu v panely eh, ohľadne eh, verejnej úlohy vedy a výskumu. Často sme boli svedkami toho, že eh, sú tu veľké vplyvy alebo zásahy súkromných subjektov, ktoré sa snažia ovplyvniť politické rozhodnutia. A preto sa chcem opýtať odborníkov, či si nemyslia, že by mala byť viac posilnená úloha verejného e, výskumu. Nemali e, by e, sme sa snažiť dosiahnuť to, aby e, všetky rozhodnutia sa opierali o vedecké výskumy, ktoré sú ale podrobené peer review za zapojenia celého vedeckého spoločenstva, tak aby všetko prebiehalo skutočne transparentne. A moja posledná otázka sa týka projektu, ktorý spomínal pán profesor Montovaný. E, z e, financovaný z projektu 2020. Tam by som rád, rada mala viac informácií a váš, váš názor, lebo zdá sa mi, že to je dobrý projekt, takže k nemu by som poprosila viac informácií. Myslím si, že to je smer, ktorým sa musíme uberať. Konečne sa tu dostávame k pokusom aj bez pokusov na zvieratách, čo často e, spôsobovalo skreslené výsledky. Ďakujem. Pekne bolo by veľmi zaujímavé si e, vypočuť názor našich panelistov na e, regulácie e, a ja dávam ale ešte poslednej na zozname pani Rožier slovo. Ďakujem pekne. Toto je zaujímavá problematika a odhaľujú mnohé e, prednášky našich odborníkov. Je to problematické presne pochopiť tú realitu a ten mechanizmus, ako fungujú. A mám taký dojem, najmä z posledného vystúpenia, že tu sú obavy, ktoré sa týkajú najmä mechanizmu a tiež intenzity pôsobenia Jediné, čo vieme, že e, musíme počítať s dopadmi a dôsledkami a komu ich pripočítať, to sa možno ešte presne nevie a tu by sme mali investovať e, do verejného výskumu, aby sme mali lepšie a hlbšie poznatky o tejto e, veci. E, my nie sme výskumníci, nie sme vedci. Naša úloha spočíva v tom, že by sme mali rozhodovať a keď si uvedomujeme všetky tieto nuancy a komplexitu systému, vidíme, že je to obťažná situácia. Vidím, ako masívne zasahuje priemysel priemysel, produkty sa vo veľkej miere používajú, zatiaľ je to legitimné, tieto produkty sa využívajú v obrovských objemoch a my si nemôžeme povedať, že je to príliš komplexné, nemôžeme niečo urobiť, za tým sa nemôžeme skrývať. Pri našom rozhodnutí si musíme stanoviť jasné línie a jednou z nich je zásada obozretnosti. A myslím si, že ako náhle máme konsens, že že teda dopady tu sú, e, potom by sme sa my mali riadiť zásadou obozretnosti. O tom som presvedčená, tak by to mal robiť aj komisár, e, tak to musia byť nastavené kritéria, vždy treba mať na zreteli ochranu verejného zdravia. Samozrejme, že vedecké poznatky sú pre nás veľmi užitočné, ale pozor, neobracajme tie e, rozhodovacie mechanizmy na ruby. Máme tu výsledky, je to zložitá problematika, ale tiež musíme tu zohľadniť zásadu obozretnosti a musíme zohľadniť zdravie európskych občanov. Ďakujem pekne. Myslím si, že naši e, Analisti eh, chcú odpovedať, pán profesor. Ďakujem. Veľa otázok bolo položených. Ďakujem za ne. Vynasnažím sa na niektoré eh, reagovať. Prvá otázka sa týkala evident právnych a logických pochybností e, ľudí, ktorí e, počúvajú rôzne názory medzi vedcami. Ako bolo e, povedané, každý z nás hovorí trochu iný príbeh. To je čiastočne pravda, ale čiastočne je to trochu prehnané. Veda nemôže teda žije z e, rozpráv, ale nemôže žiť z nekonečnej diskusie. Ak sa venujete regulátorom, vnútornej eh, vede, kde eh, vlastne eh, sa musia tieto kritéria vedecky stanoviť. Potrebujete sa dopracovať k záverom, ktoré majú konsenzus. To nie je jednomyselné. To je dohoda na rôznych inputoch. Je tu vlastne zhoda v tom, že EDC e sú problémom, ako také je e, e, potrebné e, to identifikovať tento problém. Európska politika sa tejto problematike venuje tým, že identifikuje tieto chemické látky. Ako som sa snažil vysvetliť vo svojom prihovore, a hovorím len sám za seba, Posúdenie risku v takýchto rôznych situáciách je potrebné, nedá sa tomu vyhnúť. A súčasná diskusia e, sa uberá tým smerom, keď je požadované posúdenie risku, do akej miery e, chceme a mali by sme predpísať e, právo, ktoré e, chráni pred expozíciou, pred rizikami e, pre zdravie. Moja odpoveď, a nie som epidemiológ, moja odpoveď Ehm, e, počujem si samozrejme e, ľudí, ktorí sú v tomto kompetentnejší, pokiaľ ide o otázky zdravia ľudí. Ehm, vidím, že môžeme tu mať problém minimálne pre e, rozvoj týchto e, vecí. Nechcem tu e, z Danielovi oponovať. Tá druhá reakcia priemyselné štúdie, akademický výskum, regulatorná veda, vzťahy, vzájomné. Úprimne povedané, myslím si, že táto otázka e, zdôrazňuje skutočnú potrebu, že v e, každej veľkej európskej výzve týkajúcej sa eh, výskumu, nejde tu len o ten projekt 2020, že je tu teda eh, potreba eh, relevantných vedeckých výskumov v tejto oblasti vedy týkajúcej sa ochrany zdravia, zdravia pri práci. Nikdy nemôžeme zabúdať na pracujúcich. Tam nejde len o endokrinné disruptory, ale to je jedna z E, z oblasti, ktorá si vyžaduje výskum. A mm, tento umožní e, mať e, viac verejných financií do výskumu v rámci celého tohto procesu legislatívneho posudzovania. Ehm, nemali by sme ehm, e, opomínať význam štúdií priemyselných subjektov, ehm, ak to takto môžem e, e, povedať, môžu op- obhajovať svoje vlastné produkty a nemajú záujem e, mať ďalšie problémy tým, že by e, vytvárali nejaké skreslené chybné výsledky. Takže musíme tu mať toto testovanie na základe e, legislatívy zo strany priemyselných subjektov a tiež výskum z verejných zdrojov. Nebudem tu v parlamente vysvetľovať, vysvetľovať a hovoriť o mnohých dobrých veciach, a pokiaľ ide o, o toto partnerstvo, áno, je to inovatívny projekt, ktorý sa snaží združiť molekulárnych vedcov a toxikológov, aby sa poskytol inovatívny prístup, efektívny prístup v tejto veci zameraný na inovácie. A, zahrňa takmer celú Európu. Tento projekt vedie ju univerzita v Leidene. Určite tam nepôjde len o e, endokrine disruptory, to je len časť e, z e, celej rozsiahlej oblasti. Takže toľko odo mňa a chcem nechať priestor aj pre ostatných eh, kolegov. Pán profesor Dietrich, sú endokrinné disruptory problémom? Nechcem sa snažiť eh, veľmi oponovať Albertovi. Eh, opýtal si sa, kde sa rozlišujeme, alebo naše oblasti. Kolegyňa e, Rozier sa opýtala e, na toto do určitej miery. Otázka je, ktorá tu odznela zo všetkých troch, z úst všetkých troch panelistov, je, ide, sa týka kombinácie týchto problémov a kvantitatívnych otázkoch a potencie napríklad týchto chemických látok. Takže Albert tu napríklad hovoril o tých možných spôsoboch, aké sú dôležité, pokiaľ ide o tú kvantitu, o ktorú ide, napríklad, ktorá by, ktoré by bol vystavený plot ľudský. Takže ide tu skutočne o otázku kvantity. Zasa môj kolega von Brunel hovoril o diatele. A tu takisto vlastne Treba povedať, že táto kyselina jednoducho sa prenáša geneticky cez generácii, ale treba si povedať, že vieme o miliónoch ženách, ktoré boli liečené a teraz prosím vás pekne, zhruba na úrovni 5%, 5% žien je postihnutých najviac. To je veľké číslo, však ktoré neboli vôbec ani takto transgeneračne postihnuté. Takže tá otázka zostáva aj naďalej. Ide tú otázku množstva a potencie tých chemických látok. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Palmer Rozier, zase keď sa vrátime 50 rokov dozadu, v čase bola tu štúdia, ktorá sa realizovala v Spojených štátoch amerických, ktorú nazýva Megamals štúdia. Otázka bola vtedy, aby sa ob, objasnila napríklad, že či je sol, stolná stôl, či je táto, či je táto skutočne eh, škodlivá. Poprosím vás, aby hovorte do mikrofónu. Takže v tejto štúdii sa zistilo, že napríklad stolná stôl je karcinogénna. Takže v podstate na základe tohto prístupu by sme mali zakázať stolnú stôl. Ale na druhej strane ide tu skutočne o množstvo. V súčasnosti by sme už nerobili takéto smiešné štúdie, pretože by sme sa skôr pozerali na dennú dávku soli a či táto skutočne môže zabezpečiť takéto negatívne vplyvy na ľudský organizmus. Takže nelíšime sa až toľko, pokiaľ ide o kvantitatívne, kvantitatívne problémy. Sa sa kolega Martin tu hovoril o kombinácii faktov. Ja som hovoril takisto o kombinácii faktov, napríklad flavonoidy, endokrinné syntetické chemikálie a takisto prírodné hormóny. Otázkou však zostáva, že do akej miery my na, ideme nad rámec tej normálnej situácie a otázka je, či skutočne tu je aj riziko. A ja si myslím, že toto treba zasadiť do kontextu, tak ako to robíme so všetkými ostatnými zlúčeninami. Naše deti, moje deti sú vystavené karcinogénom každý deň. V mese, v chlebe, aflatoxíny, vo figách, v arašidoch ale zase na druhej strane máme určitú mieru, ktorú my považujeme za socioekonomicky akceptovateľnú. Ak by sme šli nad rámec tejto hranice, tak máme nariadenia, ktoré nám umožňujú, aby sme tieto produkty stiahli z trhu. A preto si myslím, že pokiaľ ide o to, čo povedal kolega Alice Berna, že by sme mali harmonizáciu, ja súhlasím v plnej miere, ale potom by sme to mali urobiť pre všetky takéto zúčeniny a mali by sme takisto zistiť, že aká je skutočná miera rizika, ako vyzerá tá situácia. Ja osobne si myslím, že keď sa budeme sústrediť na iba malé množstvo takýchto zlúčenín, tak vlastne e, e, sa kvôli jednému stromu nepozeráme na celý les. A sú tu aj prírodné e, zlúčeniny, ktoré by skutočne mohli mať dopad na zdravie a preto by som Albertovi aj epidemiologickým štúdiám by som povedal, že môže to byť problém, ale nie som presvedčený o tom, že tieto problémy vyplývajú z tých syntetických zlúčenín, ale skôr pochádzajú teda z využívania aditív, ako napríklad flavonoidy alebo cukor, pretože naše E, systémy zdravovania sa zmenili a máme napríklad veľký príjem škodlivých látok a preto tu máme aj veľké problémy, pokiaľ ide o našu váhu a obezitu. Dúfam, že som teda zareagoval na niektoré z tých otázok, ktoré tu odzneli. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Máme ešte pani Martin na linke. Myslím, že teda by ste mohli zareagovať. Poprosím vás, hovorte pomaly. Um, so, I mean, I, I concur with uh, the other members. Ja súhlasím s ďalšími členmi panelu. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že sú tu problémy pre verejné zdravie a nie je tu iba nejaké jedno riešenie, jedna odpoveď, uh, že problémy sú spôsobované len týmito chemickými látkami. Chcela by som zareagovať e, na otázku e, dávky a myslím, že aj načasovanie je dôležité. Ak si pamätám správne, e, bola tu kontroverzia ohľadom žien, ktoré boli vystavené DS ktoré bolo, bolo, e, teda, bolo im podané DS na začiatku tehotenstva a e, na začiatku e, je ten vplyv DS väčší než neskôr. Nezávisí to ani od toho množstva, ale skôr od tej fázy, kedy sa podá. A pokiaľ ide o rozdiely, myslím si, že otázka je, či máme skutočne tie dokonalé vedomosti, kompletné vedomosti ohľadom vlastností týchto látok a ohľadom expozície. Myslím si, že nie. Veda síce napreduje a e, určite tiež e, zistujeme, že sú tu účinky, ktoré sme nečakali, alebo vidíme, že sú tu látky. E, ktoré pôsobia tak, ako sme nečakali. Napríklad teraz v Spojenom kráľovstve bol, vyšiel článok e, o mikročasticiach v plastových fľašiach na vodu. E, čiže samozrejme musíme brať do úvahy, že nemáme dokonalé informácie, nemáme tú istotu a dostávame sa k princípu prevencie. Sú to rôzne definície princípu prevencie, ale väčšinou spomínajú to, že e, rozhodnutia by mali byť e, nákladovo efektívne a primerané. A toto aj nie je otázka pre, na vedcov, ale skôr otázka na zákonodarcov a na e, tých, ktorí príjmajú rozhodnutia. Pokiaľ ide o úlohu vedeckého verejného výskumu a financovania. Samozrejme je to dôležité. Určite súhlasím s vyšším verejným financovaním a s reguláciou, ktorá bude fungovať. Úloha e, súkromného sektora. Myslím si, že veľa sa môžeme naučiť z, z medicíny založenej na dôkazoch, e, napríklad v, to, ako to funguje v farmaceutickom priemysle a vlastne využiť to, čo už máme a tie známe účinky chemických látok a určite môžem len podporiť systematickú e, revíziu, systematický prístup a myslím, že to sú asi tie hlavné veci, ktoré som chcela povedať. Dúfam, že som zodpovedala. Otázky. Ďakujem pekne Londýne, Londýnu a pán profesor Dietrich by chcel reagovať. Reakcia na kolegyňu Martina. E, spýtali ste sa otázku, aká je situácia, pokiaľ ide o regulačný výskum a akademický výskum. A ja by som to chcel do istej miery zodpovedať. Môj dojem je taký, že máme dostatočné nástroje, ktoré nám môžu umožniť napredovať e, v regulácii týchto zlúčenín. To je vlastne pokiaľ ide o reguláciu. A ak nemáme dostatočné e, nástroje, tak môžeme definovať tú situáciu, ale môžeme tiež napredovať. Pokiaľ ide o akademický výskum, vedecký, e, tak tá situácia je iná. Tam vlastne neberieme do úvahu tie regulačné aspekty. Myslím si, že to musíme skutočne jasne rozlišovať. A ja by som chcel zabrániť tomu, aby europoslanci odišli s tým dojmom, že nie je tu dostatok vedy, e, ktorá by slúžila na adresovanie súčasného problému Ehm, ja si myslím, že nie len tu v Európe, ale aj v USA, napríklad TOX 21 program alebo nejaké ďalšie programy, ktoré sú dostupné, tie sú skutočne rozsiahle a môžeme to použiť tiež e, alebo porovnať s údajmi ECHA. Ako už spomenal aj Alberto, napríklad v súvislosti s s štítnou žľazou, sú tam možno tie skúšky, pokusy, ktoré potrebujeme a ja len by som nechcela, aby ste odišli teda s tým dojmom, že tá veda tu nie je, že nie je tu dostatočný výskum a poznatky. Ďakujem pekne, pán profesor. Áno, no, taký drobný problém je taký, že na konci dňa sa my musíme popasovať e, s množstvom papierov, e, ktoré nás možno <laughs> o ničom neubezpečia, respektíve, že nás neubezpečia o tom, že e, tam môžu byť napríklad nejaké chyby a samozrejme, že tá istota tam nie je. Pani Bernát z prvého panelu. A nech sa páči určite je veľa vecí, na ktoré by som chcela zareagovať, ale zameriam sa aspoň na tú jednu vec. E, pán Dietrich, e, zdá sa, že ako keby nerozumiete, prečo BPA bola, identif- bola identifikovaná ako látka, e, tá zbudzuje veľké obavy a myslím si, že je tu veľmi dobrý príklad, ktorý môžeme ukázať, že je tu konsenzus, napríklad výbor členských štátov, to je špeciálny výbor, kde všetci kde odborníci z Európy sa musia rozhodnúť jednomyselne, či istá e, látka je e, látkou, ktorá zbudzuje objavy, e, obavy a pri bisfenole A tam je jednomyselnosť podľa dostupných údajov, má to vplyv, nežiaduci vplyv na zdravie, rôzne postihnutie, deformácie a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán Mantovaný, pán profesor. Ak by som mohol uh, skopírovať a vložiť moje bunky. Again, uh, what uh, Daniel said. We, we, uh... Ako povedal Daniel my samozrejme e, možno nesúhlasíme navzájom so všetkým, ale zhodneme sa v tom, že e, sa musíme snažiť vyhnúť sa prílišnej komplexnosti. Je tu určite veľa priestoru na upresnenie a je tu určite priestor na to, aby sme chránili životné prostredie aj verejné zdravie. Toto môžem bezpečne povedať aj z toho vedeckého hľadiska. Nemali by sme odkladať rozhodnutie na základe nejakého ďalšieho potrebného výskumu. Ďakujem pekne. Božiaľ, máme už len málo času, ale teda ešte nejaký ten čas tu je na otázky z hľadiska. Obmedzíme to na tri otázky. Vidím prvú otázku. Niekto iný? Ešte by sa chcel spýtať. Máme aj nejakých ďalších e, rečníkov. Nech sa páči. A prosím, predstavte sa. E, snažím sa e, tak beznádejne spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, pokiaľ ide o kritéria bolo povedané, že niektoré veci sú veľmi zanedbávané. A komisia aj parlament by to mohli zvážiť, ako aj ECHA. Je tu vedecký non-sekretár to, že e, nebude tu systematická revízia a samozrejme závisí od všetkých dostupných údajov a všetky dostupné údaje samozrejme sa nedajú revizovať a myslím si, že to by revidovať, to by malo byť napravené táto situácia. Do you want to react? Profesori by mohli možno zareagovať na túto otázku. Neviem, že či ste to adresovali mne? A vyzerá to tak, že ste bola jediná profesorka, ktorá počúvala, pretože ostatní dvaja medzi sebou diskutovali, takže prosím, ak môžete zareagovať. Áno, môžem zareagovať na poznámku systematickej revízie. Ja nie som si úplne istá, či som pochopila to vystúpenie. Uh, ale možno, že pán naznačoval to, že niektoré údaje nie sú verejne dostupné a že to je teda problém. A pokiaľ ide o literatúru, ktorá je peer-reviewed, tá nie je úplne e, dostupná a tiež pokiaľ ide o údaje generované e, priemyslom, e, to tiež nie je dostupné verejnosti a myslím si, že v záujme e, transparentnosti by mali byť prístupnené, mali by sa zdieľať, pretože tieto informácie majú vlastne dôležitý dopad potom aj na verejné zdravie. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým. Pomaly sa dostávame k záveru týchto veľmi zaujímavých diskusí. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom panelov, europoslancom a ďalším prítomným. Ďakujem, že ste sa aj držali všetkých pravidiel a e, veľký počet petícií Eh, ohľadom endokrinných disruptorov eh, ukazujú, že sú tu objav, obavy u občanov a je samozrejme eh, potrebné zamerať našu pozornosť aj na úlohu výskumu a vedeckého hodnotenia na, pri predchádzaní rizik chemických látok, ktoré majú takéto vlastnosti. E, viete, že náš výbor e, tlačie na komisiu na riešenie e, tejto otázky a e, pretože naozaj v niektorých prípadoch ide o až takú nepremyslenú, neuváženú autorizáciu niektorých chemických látok. A ako som povedal, som sa poďakovať a len taký taká krátka anekdota. Povedali ste nám, že vy by ste nás mali počuť, aj my by e, sme vás mali počuť, ale nie sme si istí, pretože sme vedci a máme e, rôzne názory a samozrejme tá zodpovednosť je vaša, takže ďakujem pekne. Neviem, že či by sa ešte komisia chcela vyjadriť možno niečo nie až tak zábavné. Určite by sme boli veľmi radi, keby váš prístup nebol až taký trošku um, taký možno do istej miery taký trošku povýšenecký. Uh, aby ste si nemysleli, že máte vlastne len vy e, pravdu a v roku 2016 bolo navrhnutý, bol navrhnutý istý postup v súvislosti endokrin, s endokrinnými post, disruptormi a e, treba popremýšľať nad tým, že či komisia urobila všetko, čo je v jej silách. Myslím si, že by ste mali mať na pamäti ten, jeden, tento jednoduchý fakt, pretože To nebolo schválené po tom, čo dve hlavné skupiny v parlamente to nepodporili, ale na budúce by to mohlo byť podporené vlastne tá iniciatíva. Takže ešte raz ďakujem všetkým za účasť a prajem vám pekný deň.